Yes, now. Good day. Good day, everybody. Dobrý deň vám všetkým želám. Dobrý deň. Dámy a páni, veľa vážení hostia dnešného vypočutia, ktoré organizuje výbor LIBE. Dovolte mi, aby som sa predstavil. tým, ktorí nás navštívili pri príležitosti tohto vypočutia. Som veľmi rád, že sme zorganizovali vypočutie, alebo spravodajca a členové výboru LIBE zorganizovali toto vypočutie. Spravodajcom je pán Cornelis de Jong o trestnom práve, o vnútroštátnom trestnom práve a európskom prístupe k nemu. V súlade understanding of the area of liberty, justice and security. Aby sme pochopili priestor slobody, spravodlivosti v Európe, ktorý posilnila ešte Lisabonská zmluva. Keď Lisabonská zmluva v decembri 2009 vstúpila do platnosti, tak e, sloboda, spravodlivosť a bezpečnosť už prestala byť len výhradnou oblasťou medzivládnej spolupráce medzi štátmi, ale konečne sa to stalo európskou záležitosťou. No a v súhľade s bežným legislatívnym postupom, ktorý sa kedysi nazýval spolurozhodovanie, tak sa to stalo dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Európsky parlament je veľmi dôležitý a tretí pilier, aký komunatér sa reguluje Lisabonskou zmluvou a podporuje budúcnosť, komplexnú budúcnosť vzájomnej dôvery, vzájomného uznávania súdnych rozsudkov, no a čo je najdôležitejšie, súdnej spolupráce nielen v civilných otázkach, ale aj policajnú a súdnu spoluprácu v trestnoprávnych otázkach vrátane spoločného porozumenia a prístupu na podporu súdnej spolupráce. Európsky parlament sa tomu venuje už niekoľko minulých rokov. No a preto zdôrazňujem význam správ z vlastnej iniciatívy alebo správy z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracoval pár Cornelis de Jong, ktorý bude predsedať tomuto zasadnutiu a ktorý predstaví aj expertov a profesorov, ktorí boli pozvaní. aby sa s nami podelil prehľad rôznych aspektov európskeho prístupu k trestnému právu v súlade s relevantnými právnymi tradíciami, ktoré sa musia zvažovať v Európskej únii, ak chceme poskytnúť zmysluplnú, e, zmysluplnú náplň európskemu prístupu. Ja hovorím, že cezhraničná kriminalita je veľmi relevantná dimenzia globalizácie a Európska únia je globálne relevantnou. Cezhraničná trestná činnosť na globálny charakter a tento získala predtým ešte než čokoľvek iné. Získalo túto povahu globalizácia, znamenala, že Globálne sú príležitosti, trhy, financie sú globálne, ale práva a právo na bezpečnosť občanov bohužiaľ nie sú dostatočne globálne. Zatiaľ čo hrozby pre práva na bezpečnosť ľudských bytostí a občanov globálne relevantných aktérov, tak ako má byť aj Európska únia, nie sú dostatočne globálne. No a naši, našou povinnosťou je zaistiť relevantnosť Európskej únie v týchto otázkach a zaistiť eurokombináciu slobody a bezpečnosti. A to je kľúčovou myšlienkou priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A preto ja ako profesor ústavného práva Neustále zdôrazňujem, zdôrazňujem význam tohto aspektu európskeho ústavného poriadku, ktorý vytvára Lisabonská zmluva. Slo- priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v rámci zmluvy o fungovaní Európskej únie ako najdôležitejšie vyjadrenie ústavnej dimenzie a politických ambícií Európskej únie samotnej, pretože trestné právo sa skutočne týka jednej z tradične najvýsostnejšej právne kompetencie členských štátov EÚ. A Lisabonská zmluva ukázala, že treba pochopiť, že aj v týchto otázkach musíme spojiť nielen naše snahy a sily, ale musíme dosávať aj spoločné výsledky. Ak chceme bojovať proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a ak máme efektívne spojíte naše snahy pre vykonávanie práva a zabezpečenie práv občanov. No a preto je to veľmi dobrá myšlienka, že sa dnes uskutočníme toto vypočutie. Tešíme sa na diskusie. No a opätovne ďakujem pánovi Cornelisovi de Jongovi za to, že predložil správu z vlastnej iniciatívy, ktorá bola zapracovaná do programu činnosti výboru LIBE a samozrejme nadväznosti na reformu príslušných politík na to, aby sa to prenieslo do pozitívnej legislatívy. No ďalej by som chcel len pripomenúť, že ak chceme efektívne využiť náš čas, samozrejme budeme mať aj priestor na diskusie po každom bloku prednášok našich expertov, no a preto navrhujem, aby každý, kto chce uvieť svoj príspevok alebo položiť nejaké konkrétne otázky, rešpektoval a dodržal maximálnu miernu stručnosť, takže preto navrhujem, aby tí, ktorí chcú predložiť nejaké otázky, aby to stihli za také 2-3 minúty maximálne, tak aby mal každý možnosť zapojiť sa do diskusie počas dnešného dopoludnia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Cornelis de Jong dostáva slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slova. No, skutočne myslím, že pre Európsky parlament je skutočne veľmi dôležitý moment, pretože ostatné inštitúcie vypracovali svoje stanoviská o tom, ako by mala postupovať Európska únia Závery rady boli pri, prijaté v roku, koncom roku 2009, oznámenie komisie vyšlo nedávno, no a Európsky parlament eh, zatiaľ nepredložil správu o trestnom práve hmotnom, ale možno preto, že to je relatívne nová oblasť, aj keď už boli prijaté viaceré opatrenia, podľa jednotlivých prípadov, ktoré sa týkajú trestného práva. Keďže to vypočutie, vážený pán predseda, tak e, svoj úvod vyjadrím maximálne stručne, pretože bude veľa užitočnejšie, ak si vypočujem expertov, ktorí nás dnes, dnes prišli navštíviť. Myslím, že e, prišlo ich pomerne dosť a iste všetci nám povedia niečo užitočné. Myslím, že to vypočutie má podobnú štruktúru ako moja správa. Začíname prvou otázkou. A to je otázka, že nož, bude priestor pre kriminálne trestné právo, ale malo by to byť regulované na európskej úrovni. To je prvý blok. V druhom bloku budeme eh, vychádzať z predpokladu, že všetci súhlasíme, že európske trestné právo by malo existovať, ale aké sú kritériá vysokej kvality tohto práva. No a tretí blok je, že dobre, možno teraz existuje rámec, poznáme kritériá, aby sa to stalo predmetom Európskej únie, poznáme dobré kritéria pre dobrú legislatívu. No a ako sa s tým vyrovnať inštitucionálne? Je to veľa komplikovanejšie, ako by sa na úvod mohlo zdať, pretože na národnej úrovni často platí systém, že e, jedno ministerstvo, väčšinou to býva ministerstvo spravodlivosti, ktoré zaistuje kvalitu trestného práva vo všeobecnosti a ne, nezávisí bez, bez ohľadu na to, či už je ale to je environmentálna politika, finančná politika a teda nezávisí od toho, ktoré ministerstvo navrhuje e, návrhy o trestnom práve, vždy bude existovať nejaká záverečná, záverečná kontrola. Možno je to jednoduché na národnej úrovni, aj keď i tam by to mohlo byť trochu byrokratické, ale dá sa to urobiť. No a na európskej úrovni sa to veľmi komplikuje. Vezmi si za príklad Európsky parlament. Máme množstvo výborov. Každý sa trochu zaoberá trestným právom, ale ani v parlamente nie je nejaké jedno miesto, kde kde sú zosladené všetky, všetky, všetky tresty. Ani jednotlivé trestné činy nemajú rovnakú definíciu. No a teraz späť k tomu pravému bodu, či malo existovať európske trestné právo. Myslím, že sa treba sústrediť na veci, ktoré sú už uvedené v zmluve. Dá sa povedať, že článku 83 odsek 1 je zoznam e, trestných e, činov alebo priestupkov, e, ktoré sa vnímajú ako veľmi závažné trestné činy s cezhraničnou dimenziou. Takže to je máme zoznam trestných činov, máme dodatočné kritériá, medzi ktoré môžu patriť aj iné trestné činy, ktoré nie sú explicitne uvedené v zmluve, No a ďalej je to druhá možnosť, že trestný čin, že je veľmi dôležité, aby efektívne fungovali európske politiky v oblasti, ktorá už bola harmonizovaná. Takže sú tu dve kritéria, potrebujeme istú mieru harmonizácie, no a trestné právo je dôležité na zaistenie efektívnej implementácie európskych politík to myslí, o tom sa tam myslím ešte stále hovoriť, pretože nie je to súčasťou zmluvy. Takže sa to nevyužilo v praxi. Dá sa diskutovať o tom, čo to znamená, a aké kritériá sa tam dajú doplniť. Diskusia by mohla byť zaujímavá. Je tu e, rozhodnutie alebo závery komisie a sú aj iné kritériá, ktoré by mohli sem spadať, napríklad ktorom shopping trestný, páchateľov trestných činov, pretože tresty sú v jednotlivých členských štátoch rozdielne a páchatelia by mohli ísť niekam, kde tie tresty nie sú až také vysoké za páchanie trestného činu. Ja neviem, či to funguje. Naši experti nás o tom budú informovať. Myslím, že to sú, toto je také vážne kritérium, a závisí to veľmi od druhu trestného činu. Myslím, že v prípade krádeže je ťažké predstaviť si, že zlodej odíde do inej krajiny, aby bol postihovaný tam. No, ale táto otázka je určite hodná diskusia. No a druhá vec v prvej časti je princíp proporcionality. Prvá časť je subsidiarita, tak je tu aj proporcionalita a to je veľmi dôležité pre trestné právo, pretože vždy sa to týka ľudských práv a základných práv ľudí. Pretože niečo penalizujete, niekoho mu obmedzíte osobnú slobodu a na to treba legitímny dôvod. No a preto si tiež myslím, že musí byť zachovaný princíp ultima ratio, že všetky ostatné opatrenia, medzi ktoré nepatrí trestné právo, neprinesú žiadaný účinok. A to je mimoriadný test v prípade trestného práva. No a hlavne politici, politici ako my, sa tým budeme musieť zaoberať, pretože ja už v Bruseli som si všimol, že je to veľké pohoršenie v novinách z nejakého incidentu a otázka je, čo, čo môžu robiť politici. Áno, tí väčšinou hovoria, že je to hrozné, mali by sme to penalizovať a navrhnúť nové, nové prísnejšie tresty, definovať nové trestné činy. No, tak toto je stereotyp reakcie politikov. No a toto právnici neznášajú, pretože nepovieme jasne, že toto je ultimácia, jediná, jediný spôsob, ako sa s tým dá konať, ak by politici sa zamysleli nad všetkými ostatnými ostatnými opatreniami, ktoré sa dajú prijať. Takže toto je prvý blok vypočutia, druhý blok bude eh, sa zaoberať tými tradičnými princípmi trestného práva ako individuálna vina, legálnosť, pochopiteľnosť práva, pre, hlavne kvôli tomu, pretože to obmedzuje ľudské práva a preto to musí byť jednoznačné a nemôže byť ret- retroaktívne. No a ďalej, to je záverečný princíp a možno naši experti ešte nám pripomína iné, a to je princíp koherentnosti. Literatúra hovorí, že koherentnosť pre trestné právo nie je základom, o tom som už hovoril, že tresty musí, ne, sa nemôžu navzájom vyvracať. Nemôže je za jeden, jeden trestný čin byť postihovaný veľmi vysokým trestom bez hľadu na iné trestné činy. A preto sa treba zamýšľať nad eh, tým, ako my tvoríme zákony, ako to sa tvoria zákony na rade a komisii. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na prednášky našich expertov. Som rád, že sú tu všetky známe tváre. A vám môžem povedať, že na začiatku sa uskutočnilo veľmi dobré zasadnutie tieňových spravodajcov. Každá politická skupina predložila mena a to aj spravodajcovi umožnilo vieť koho, koho osloviť. No, ďakujem pekne, teším sa na pripomienky a príspevky. Ďakujem veľmi pekne. You, most... Ďakujem pekne za ten úvod, za vysvetlenie najdôležitejších vecí, za obecne princípov, ako je subsidiarita, proporcionalita a iné. To všetko dôležité témy a Myslím si, že bolo to dôležité na úvod diskusie. Myslím si, že skutočne nastal už čas, aby sme si vypočuli náš prvý príspevok zo strany pána Hansa Nilsona, ktorý je profesorom na College of Europe v Brugách, vedúci oddelenia justičnej spolupráce v rámci Rady EÚ od roku 1996. Pán Nilson, nech sa páči, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za úvod. Som skutočne veľmi rád, že som mohol sem prísť a že môžem tu vystúpiť ako akademik, ako profesor na tomto výbore. Je to pre mňa veľká česť a myslím si, že je ešte väčšia česť pre mňa, že tu vidím také množstvo európskych expertov. Moja úloha je zložitá vysvetliť za menej ako 20 minút revolúciu Lisabonskej zmluvy, ako aj vysvetliť vývoj v oblasti trestného práva EÚ. Ale samozrejme pokúsim sa spraviť všetko, čo je v mojich silách. No, pevne verím, že všetko je v poriadku. Dobre. Keď sa tak pozriem do, do, dozadu a keď som bol na vojne, tak mi môj nadredený povedal, že e, je to, niektoré veci sa zdajú byť jednoduché, ale keď to vysvetlí, zistí, že je to zložité. myslím si, že toto je podobné, podobné čo sa týka vývoja trestného práva Európskej únie. Jednoducho máme tu toľko aktérov a toľko hráčov, ktorí vstupujú do hry. Rada Európy od roku 57 a potom tu máme Schengen samozrejme a potom tu máme e, napríklad severskú spoluprácu, teda spoluprácu na regionálnej úrovni, potom máme spoluprácu v juhovýchodnej Európe a potom tu samozrejme máme OSN, čo je aktér na globálnej úrovni. Takže v tomto kontexte e, sa musíme pohybovať, keď sa snažíme bojovať e, proti korupcii na globálnej úrovni a som veľmi rád, že tu vidím e, viacerých, ktoré tam spolupracovali. Som veľmi rád, že ste dosiahli to stanovisko, že chcete ovplyvniť vývoj v oblasti E, trestného práva v Európe. My sme začali vlastne až 1. novembra 1993, takže bolo to vlastne pred menej ako 20 rokmi, tedy sme sa začali zabrať v Európe trestnoprávnymi otázkami. Ale čo sa vlastne udialo v tej prvej fáze potom v rámci Maastrichtskou dohodou, to bola vlastne úplne typická medzivládna spolupráca, a keď si pozrieme tie prvé rozhodnutia, tej prvej stovky rozhodnutí, ktorú, ktoré prijala rada, tak 99 z nich boli závery a odporúčania, takže nebolo to vôbec záväzné. A až potom, keď sa prijal, prijal dohovor, sa to stalo záväzné. Potom, keď nastala tá prvá revolúcie, keď vstúpila do platnosti Amsterdamská dohoda, tak vtedy vlastne to začalo byť celé také vážnejšie v tejto oblasti. Bolo to 1. mája 1999, takže niečo viac ako 10 rokov dozadu. Potom nám tu vznikol vlastne záväzný rámec a mohlo to mať určitý priamy efekt. Potom NIS, tam sa neudialo nejako veľmi veľa, odhľadnúť zo toho, že sme spolupracovali v rámci Eurojustu Európskej súdnej siete. A potom samozrejme Lisabonská zmluva, ktorá spôsobila tak povedať druhú revolúciu. A to je tá pôda, kde sa pohybujeme teraz. Medzičasom sa vypracovali mnohé akčné plány, ako Tampere, Hákský a štokholský program, bola tu mileniová stratégia, potom to bol viedenský akčný plán, potom to bol akčný plán, ktorý sa týkal organizovaného zločinu a bola tu doba, kedy rada prišla s mnohými akčnými plánmi, ale veľa krokov skutočne nevykonala. Čo sa týkalo Amsterdamskej dohody, tak tam e, sa uzavrel si kompromis medzi členskými štátmi. Boli to tie štáty, ktoré boli za princíp národných štátov, kde sa zdôrazňovala územná kapacita pôsobí v oblasti trestného práva, kde išlo o suverénnosť a spoluprácu. Keď sa hovorí, spomína termín suverénnosť, tak pozrite sa napríklad na stanovisko Ústavného súdu Nemecka, čo sa týka Lisabonskej zmluvy a 33 krát odvodnení spomínajú slovo suverenita. Je nutné pochopiť, že bola tu, nevy, bola tu nevyhnutnosť harmonizovať trestné právo, ako hovorí dohoda, alebo dokonca unifikovať v niektorých oblastiach. Pre všetkým, čo sa týka spolupráce prostredníctvom nariadení. O tomto hovorili členské štáty, chceli vytvoriť Európsky súdny priestor a bola to myšlienka da Destenga, ktorá tu bola už niekoľko desaťročí a vlastne, aby to bol európsky e, prokurátor, verejný prokurátor a aby tu bol európsky trestný zákon a potom tu sa vytvoril určitý kompromis v rámci Amsterdamu, sa vytvoril priestor slobody, spravodlivosti a práva, kde nemali byť žiadne hranice. To znamená, že dalo by sa povedať, no áno, dostávame sa ďalej v rámci prezentácie, že tu vznikla úplne nová situácia, nová paradigma, takže by to nemalo byť bilaterálna spolupráca medzi členskými štátmi, ale mali by sa tu odbúrať hranice nielen pre, pre kriminálníkov, ale aj pre trestné právo. To znamená, že by to bol voľný pohyb e, policajnej spolupráce, ako aj rozsudkov. Samozrejme, bolo možné položiť otázku a spochybňovať, kde sa to vlastne udialo, kde sa to zrealizovalo, kde sme mali tu, keď, keď tam máme jednohlasnosť, ktorú sa, ktorá sa požadovala e, na rade, keď je tam 5 úrovní rozhodovania na rade, a mnohé z toho ešte platí. Potom tu máme dvojité právo iniciatívy od Amsterdamu a potom vieme, že rada bola veľmi pomalá v rámci rozhodovania a veľmi často trvalo veľmi dlho, kým dosiahli spoločného, najmenšieho spoločného menovateľa. Čo sa týka samotného obsahu, tak išlo tam o 4 oblasti, spolupráca, vzájomné uznávanie od Amsterdamskej dohody a potom jej implementácie. A tam boli tie milníky z Tampere. Potom sa pracovalo na harmonizácii, približovaní. Potom išlo vytváranie inštitúcií ako Eurojust, Europol a potom vytvorenie sieti. Niektoré siete fungujú, ako napríklad Európska súdna sieť, sieť proti genocíde a zločinom proti ľudskosti a potom tam bol externý rozmer toho celého, lebo každý si uvedomuje, že samozrejme a trestné činy sa nezastavia na hraniciach únie. Keď si pozriete samotnú kvantitu toho, čo sa nám podarilo vykonať v rámci Amsterdamu, tak vidíte, že je to skutočne e, dosť veľa, čo sa vykonalo v rámci toho rámca. Prijalo sa 35 rámcových rozhodnutí a smerníc, 16 typov spolupráci, kde išlo o vzájomné uznávanie. 14 rámcové rozhodnutí o zásadnom alebo základnom trestnom práve a potom tam boli, bolo 5 smerníc. To znamená, že vidíme, že tam bol, sa vykonalo dosť veľa práce a potom tam bolo 17 rozhodnutí, kde sa napríklad vytvoril Eurojust, potom tam bolo rozhodnutie o, o vymáhaní rozsudkov, potom tam bolo 6 medzinárodných dohôd a musím uznať, že nebolo možné porátať všetky rozhodnutia a odporúčania rady. Takže skutočne je to, je to veľa práce, ktoré sa odviedlo v rámci, tohoto, v rámci tejto amsterdamskej dohody v priebehu 10,5 roka a je tam 7 alebo 8 záväzných rozhodnutí, ktoré sme prijali počas tej doby ten problém, ktorý tam vyvstáva, je dvojaký. Ide o implementáciu zo strany členských štátov a potom samozrejme aj kontrola samotnej implementácie. Keď sme viedli rokovania počas Amsterdamskej dohody, tak musíme si uvedomiť, že komisia získala právo iniciatívy touto dohodou. Počas Maastrichtu si musíme uvedomiť, že vlastne komisia nemala právo iniciatívy, takže toto bolo určité určitý signál toho, aká citlivá bola táto oblasť. Bol tam taký stupňovitý vývoj. My sme iba konzultovali Európsky parlament. To bolo na pozadí toho, čo sa označilo ako demokratický deficit Európskej únie. Tie rozhodnutia a rámcové rozhodnutia boli záväzné, ale nemali priamy efekt, skôr nepriamy. Bola tam určitá povinnosť v rámci judikatúry, kde išlo o to, aby národné právo bolo konformné so záväznými rozhodnutiami a rámcovými rozhodnutiami Európskej únie. A potom ešte súd získal ďalšie kompetencie, kde išlo predbežné rozhodnutia, prejudiciálne rozhodnutia a, a takto sa to rozvíjalo. Potom tá, povediac, tá druhá revolúcia, Lisabonská zmluva, tak tam sme tretí pilier zabudovali do druhého. Samozrejme stále je možné klásť otázku, či skutočne sme sa zbavili tretieho piliera, lebo sú tam ako keby určité zvýšky toho tretieho pilieru v rámci druhého, sú tam určité, tam určité aspekty, ktoré sa týkajú trestného práva. Potom sme aj špecifikovali to, že táto oblasť oblasti, kde sa zdieľajú kompetencie členských štátov s Európskou úniou a myslím si, že to má právne dopady a e, zatiaľ e, sme nezažili všetky aspekty tých, týchto kompetencií. A potom tu ide o to, že vytvárame nariadenia a smernice v tejto oblasti. Máme tu možnosť vytvárať nariadenia, ale nerobíme to zatiaľ. Myslím si, že ten čas ale ešte príde. Myslím si, že nikto sa nezamýšľal nad tým, čo to znamená mať priamy vplyv v rámci nástrojov trestného práva. Nie je možné mať smernicu s priamým efektom, keď ide o tie základy trestného práva, tie zásady, ale sú tam iné ustanovenia, ktoré môžu mať priamy vplyv, kde ide o obete, kde ide o spoluprácu, kde ide o pomoc obetiam, Toto nie je ten úplný základ toho trestného práva, ale je tam určitý vplyv na jednotlivcov. Takže je to môj osobný názor a ešte som, si, som sa nezaujímal nad tým, či existuje nejaký výskum, ale možno to navrhne aj niečo v tejto oblasti. Komisia má právo iniciatívy, ale členské štáty 20, 20% teda z nich môže sa chopiť iniciatívy a podľa môjho názoru sa to bude čoraz menej uplatňovať. A potom úloha komisie a súdu bola posilnená. To znamená, že po 5 rokoch od roku 2014 súd a komisia budú mať plné kompetencie, tak ako to bolo predtým v prvom pilieri, keď sa implementovali tie rámcové rozhodnutia, tam budú určité právne vplyvy a bude nutné ich implementovať. Ak by som, e, ja pôsobil nejako ministerstvo vnútra, ja by som začal, štátu, by som začal už teraz na tom pracovať. Potom tu ide o kvalifikovanú väčšinu a spolurozhodovanie s Európskym parlamentom, takže myslím si, že nikto nemôže spochybňovať, či tu je dostatočná demokratická legitimnosť rozhodnutí. My prijímame rozhodnutia s Európskym parlamentom, Máme tu vlastne ako keby systém dvoch komor Európskej únie. A potom je tu to špecifikum tých opt-outov. A štáty sa môžu rozhodnúť, že nechcú ísť cestou opt-in. Napríklad Dánsko má opt-out. Uvidíme, čo sa udeje v budúcnosti. Potom sú ľudia, ktorí e, tvrdia, že štokholmský program, aký je moje dieťa, no neviem, či to je pravda. Tu som odfotený z o štokholmského programu. Vidíte, že pristupujem k tomu skutočne ako k bábetku, ale pravdou je, že toto sú tí aktéry, ktorí vytvorili štokholmský program, je to švedské predsedníctvo a mal som tu česť pre neho pracovať. Čo sa týka štokholmského programu, myslím si, že bola tam snaha vyvážiť to, čo vykonala Európska únia v minulosti. My sme sa snažili v rámci toho programu sa zamerať viac na témy, ako je ochrana jednotlivcov, ochrana zraniteľných, ochrana údajov a snažili sme sa nielen represívne pôsobiť, ale vytvoriť veci, ktoré sú tak povedať mekšie, ale sú závažné pre občanov. Štokholmský program bol tu vlastne pre európskych občanov. No a čo sa týka trestného práva, čo je teda represívny nástroj v prevažnej miere, tam sme sa zdôraznili aj na určité prioritné oblasti a vidíte, že teraz máme na, na stole viaceré témy, ktoré zadefinoval štokomský program a majú to byť prioritné oblasti obchodovanie s ľuďmi, s, e, s kybernetická kriminalita, zneužívanie detí a tak ďalej. To sú opatrenia, ktoré sme prijali to sú oblasti, ktoré sme prijeli rozhodnutia. No a teraz, čo sa týka Lisabonskej zmluvy. Pár komentárov. Lisabonská zmluva hovorí, že máme, sa za, máme pracovať so súdnymi rozhodnutiami v oblasti trestného práva na rozdiel od toho, ako pôsobí Rada Európy, nemáme až tak policajnú spoluprácu, my pracujeme na uznávaní súdnych rozhodnutí a toto bolo tak povediac určité prekvapenie v rámci tých, tých e, rozhodnutí, ktoré sme mali a tých, a tých záverov. Teraz musíme hodnotiť tie rozhodnutia, chceme spolupracovať. Je dôležité poznamenať, že Lisabonská zmluva sa zaoberá cezhraničnou dimenziou, nie cezhraničnými vplyvmi našich rozhodnutí. Tento termín E, sa nachádza v oblasti občianského práva, v oblasti trestného práva je to podľa mňa taký širší pojem. Je to termín, ktorý bol e, zvolený preto, aby sme mali e, širšiu spoluprácu, ako v oblasti občianského práva. Niektoré veci majú cezhraničný rozmer bez toho, aby to v konkrétnom prípade malo cezhraničný vplyv. Zároveň, zároveň hovoríme o minimálnych pravidlách v rámci Lisabonskej zmluvy. Prednedávnom som zverejnil článok na túto tému. Vyšlo to v švédskom odbornom časopise, po anglicky veľmi rád vám to pošlem. A tam hovorím, že nejdeme cestou minimálnych pravidiel, v tom zmysle, aby členské štáty mohli takto pôsobiť? Nie. V Lisabonskej zmluve predsa si jasne zdieľame kompetencie, máme kompetencie medzi členskými štátmi a úniou a keď únia už vykonáva svoje kompetencie, tak vlastne už to nie je kompetenciou členského štátu. Tak napríklad v oblasti obchodovania s ľuďmi je toto podľa môjho názoru kompetencia únie podľa základných princípov. Som si istý, že 27 ministerstiev spravodlivosti to bude spochybňovať a určite sa o tom svojho času rozhodne, keď to príde na súdny dvor. A potom, ak parlament rozhodne, že určitý trestný čin by mal byť kriminalizovaný, tak e, nemyslím si, že členské štáty majú možnosť kriminalizovať to svojím spôsobom. legislatívne vec na európskej úrovni rozhodol, ako sa má postupovať a to by malo byť záväzné pre členské štáty. A tu hovoríme o smerniciach v tomto prípade, ktoré môže mať, môžu mať priamy efekt. Aj keď nie sú riadnym spôsobom implementované. Môj kolega z polského predsedníctva bude diskutovať o ustanoveniach trestného práva, takže nechcem mu brať túto tému, chcel by som iba poznamenať že v tomto dokumente, ktorý bol schválený deň predtým, ako Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, sme uviedli, že my sme sa snažili implementovať spolu tieto ustanovenia spolu s Komisiou Európskym parlamentom, takže je tam obrovská flexibilita, ale myslím si, že špecificky, keď švedské predsedníctvo o tom rokovalo, bolo to tak, že sme potrebovali, aby sa udeli určité kroky. A toto je presne to, čo sme sa snažili vykonať. Chceme mať určitú koherentnosť v súvislosti s tými, s tými e, prijatými smernicami. Nie je vždy jasné, či teda to môžeme tak vykonávať. Spravodajcovia sú rozdielni, ale musíme to mať koherentnosť. Aspoň to je môj osobný názor. Chcem teraz sa zaoberá cestovými mapami, o ktorých aktuálne diskutujeme. Dôležité vedieť, že existujú, aj tam je nutné byť koherentný a oni zabezpečia koherentnosť. Potom ešte ďalšia vec. Lisabonská zmluva nám poskytuje nové možnosti, čo ide o, keď ide o hodnotenie, o vzdelávanie, špecifické vzdelávanie sudcov. Podľa mňa je smutné, že teraz máme policajnú akadémiu na európskej úrovni, ale nemáme skutočnú e, sudcovskú akadémiu. Myslím si, že toto nám chýba v Únii. Mám veľké očakávania, ktoré sa týkajú finančného výhľadu. Viem, že teraz sa začnú rokovania s Európskym parlamentom a je skutočne úžasné, že sa uvoľnilo 800 miliónov pre oblasť spravodlivosti, keď som začal pôsobiť na rade v 96. Hovorili sme o programa, celej oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, kde bol objem 2 milióny, takže to obrovský vývoj, ktorý nastal v tejto oblasti. Zmluva zároveň poskytuje nové úlohy Europolu, Národným parlamentom, Európskom parlamentu. Samozrejme je tu aj téma Euró- Európskeho verejného prokurátora a podľa môjho názoru sa to zrealizuje. Nie, nie vystáva to otázka, či sa to spraví, ale skôr kedy či ešte predtým, alebo potom, ako pôjdem do dôchodku. No, uvidíme. Dovolte, aby som na záver povedal niečo o aktuálnych udalostiach, európsky ochranný príkaz a potom ďalšia téma e, sexuálne zniženie detí. To sú témy, ktoré príjmem čoskoro. Potom je to európsky vyšetrovací príkaz. Tam je taký plný prístup komisie, e, rady takže môže sa zatiaľ rokovať s parlamentom. Čo sa týka kybernetických útokov, tak tam otvoríme rokovania s parlamentom počas budúceho predsedníctva, potom je tu zložitá oblasť, PNR, záznamy o menách pasažierov, štatistiky, primárne štatistiky, to je veľmi dôležitá téma a veľmi zanedbávaná. Máme smernicu o právach obetí, Pevne veríme, že tam bude všeobecný prístup. Budúci týždeň ešte počas polského predsedníctva. Prednedávno sme dosiahli zhodu s parlamentom na tzv. práve liste o právach a na rade diskutujeme o prístupe k právnikom a diskutujeme aj o aspektoch zneužívania trhu a o insider trading. Potom sú ďalšie veci, ktoré očakávame, že s nimi príde komisia v budúcnosti. Tu ide o tu ide obchodovanie s drogami, konfiškácia a tak ďalej, ochrana osobných finančných záujmov. Potom tu ide napríklad o porušovanie pravidel v cestnej doprave, terorizmus, sú tu rozličné možnosti, TFTS napríklad, potom vzájomné uznávanie, kvalifikácií, právna pomoc, potom sú to aspekty týkajúce sa občanov tretich štátov, ochrana duševného vlastníctva a ďalšie aspekty dopravy. Takže je to veľa legislatívnych iniciatív, ktoré máme na programe, ktoré očakávame, že sa nich vykoná práca v najbližších 18 mesiacoch. Na záver by som chcel povedať, že verím, že Lisabonská zmluva vytvára množstvo príležitostí a spolupráca v oblasti trestného práva teraz už nemá charakter demokratického deficitu. To systém rokovaní medzi radou a Európskym parlamentom na základe návrhov komisie. Toto je výborná vec a teraz môžeme takto pracovať. Ďakujem pekne. Thank you, Professor Nelson. In that professorial capacity of yours, you have provided us with a... Ďakujeme. Ponúkli ste nám naozaj náhľad do tejto, ako vy hovoríte, revolúcie. Tradičná právomoc jurisdikcia štátov. Predovšetkým, pokiaľ ide relevantné faktory cezhraničného zločinu, vykoristovania žien, počítačovú kriminalitu, falšovanie, drogy, zbranie, korupcia, pranie peňazí, boj proti zločinom týkajúcich sa finančných záujmov EÚ Takže si myslím, že to nám poskytlo základ na prechod k ďalšiemu bodu, ale kým tak urobíme, chcem privítať pána Williamsa, riaditeľa, predsedu e, Eurojustu. Teší nás, e, že tu ste. Je výborné e, spoločne s e, našim výborom organizovať vypočutie. Ďalší bod, e, o ňom pohovorí e, pán Andrej Klip, profesor trestného práva, trestného konania a medzinárodného trestného práva na Maastrichtskej univerzite. Máte na 15 minút slovo, pán profesor, aby sme dodržali časový rámec. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Je veľkou cťou byť tu a hovoriť o budúcnosti trestného práva v Európe. Hoci som z Maastrichtu, nemusím vám pripomínať e, celú históriu. To vám veľmi dobre už odprezentoval pán Nielsen. Požiadali ma, aby som povedal zo pár slov o požiadavkách a želanom výzore tohto práva, aby bolo efektívne. Ide o to, aké kritéria by mali sa vzťahovať na trestné právo, keď sa má prijať rozhodnutie o stíhaní. Je to veľmi dôležité kvôli rastúcemu vplyvu európskeho trastného práva v budúcnosti. Či už sa vám to páči, alebo nie. Hovorím to pre tých, ktorí chcú väčší európsky vplyv i, i odporcov takéhoto trendu. Ja si osobne si nemyslím, že tí, ktorí páchajú zločiny, sa budú držať e, pekne nakreslených hraníc. teda nadnárodná povaha určitých pravidiel. Pokiaľ ide o kritéria kriminalizácie, sú tu tri kumulatívne podmienky. Poprvé, mal by existovať práv, právna povaha, trest, ako sa hovorí v Nemčine, ak sa uskutoční podvod na nejakých rozpočtových prostriedkoch napríklad. Po druhé, treba skonštatovať, že trestné právo je najvhodnejší prostriedok na potrestanie, že ostatné prostriedky nestačia. A tretí princíp, že európska legislatíva na rozdiel od národnej má pridanú hodnotu. A o tom budem hovoriť najdlhšie pre parlament by bolo najúžitočnejšie explicitne formulovať tieto kritéria. To by mohlo predísť tomu, že sa príjme legislatíva narýchlo, tak ako sa to robilo v minulosti. Podľa mňa ustanovenia rady sú veľmi užitočným nástrojom. Pokiaľ ide o prvé kritérium, Často sa nediskutuje o týchto postihoch, hoci v prípade e, detskej pornografie sa hovorí o tom, že by bolo účelné trestne stíhať túto pornografiu. Podmienka sa plní, keď e, nie je diskusia o postihoch Viac času by sa malo venovať e, v diskusii o tom, kde je trestné právo primeraným prostriedkom. Malo by byť, malo by byť riešením, ktoré hľadáme, keď iné prostriedky nestačia. Potrebujeme empirické dôkazy, že toto sú problémy, ktoré nemožno potierať inak než trestným právom. Vo všeobecnosti existuje len málo údajov o takomto správaní. Je tu zo pár pasci a to je relevantné i pre zákonodavcu. Závery možno vyvodiť zo skutočnosti, že vidíme stále trestné činy, ktoré e, nie sú postihované postihom trestnoprávnym. Vidíme tu rôzne trestné činy v členských krajín, Musíme však akceptovať určitú, určitý počet, počet trestných činov. Ten samotný fakt, že sa dejú, nie je znakom, že trestné právo je nesprávne. Nie som len e, profesorom trestné práva, ale pracujem aj na odvolacom e, súde. Často tam máme problém, že množstvo legislatívy existuje k tej istej e, veci, napríklad obchodovanie e, s ľudskými bytostiami. Legislatíva e, sa tak často novelizovala, to je možno problém. Často je tu nedbanlivosť. A tá je možno niekedy lepšia, nečinnosť je niekedy lepšia než prehraná novelizácia, takisto posudzovanie dopadov. To by malo naozaj indikovať, že mnohé témy, ktoré momentálne sa diskutujú, sú v náznakoch, že to nie sú problémy e, trestného práva, ale skôr kapacít stíhania a polície. Momentálne posudzovanie dopadov zo strany komisie často zdôrazňuje ten charakter daného zločinu, jeho perverznosť. Opakovanie toho, aká perverzná je detská pornografia, koľko peňazí sa stráca podvodmi na EU úrovni, to sa to nie je dôkazom toho, že potrebujeme trestné právo. Ak sa robí do, do, posudzovanie dopadov, je treba tiež povedať, aký je cieľ legislatívy. Často máme dojem, že ide o vylúčenie možnosti, že sa vôbec spácha trestný čin. Kompletná prevencia však nie je realistickým cieľom. Za pár slov o tretej, treťom kritériu, podľa mňa najdôležitejšom, pretože prvé dve kritérie sa aplikujú vo všetkých členských krajinách ako všeobecné pravidlo. Tretie kritérium je pridaná hodnota európskej legislatívy. Toto vlastne vyjadruje princíp subsidiarity. A to je najdôležitejšie. Myslím, že je tu pridaná hodnota európska legislatíva v situáciách, kde európsky e, prečin nie je to národná vec, čo sa adek- neadekvátne rieši členskými krajinami. Napríklad e, integrita e, finančného systému, pranie špinavých peňazí, kde ide o celok členských štátov. Možno tiež hovoriť o stabilite finančného systému EÚ, EU, e, euro a tak ďalej. O tom sa ešte dnes bude hovoriť. Transnacionálne e, prostredie detská pornografia by mohla byť indikovaná práve v takomto kontexte, pretože jej výsledky sú často E, na, na báze medzinárodnej výmeny. Komunikácia e, o pridanej hodnote e, trestného práva. Sú tu štyri dôvody. Poprvé, spoločný, spoločné trestné právo posilní dôveru občanov. No, ja som není presvedčený, že tento dôvod má pridanú hodnotu terajšej situácii členské krajiny majú veľké rozdiely. A to neobmedzovalo ich voľný pohyb. Druhý dôvod je to, že trestné právo môže zabezpečiť, že zločinci nemôžu zneužívať rozdiely medzi tre, trestnými systémami. Ja si myslím, že tento dôvod e, je e, platný, pretože nie sú dokazy toho, že rozdiely v trestnom práve zmenšujú počet zločinov. Čo zaváži je, je tu, že tu je väčšia príležitosť dopadnutia e, či už v jednom, či inom členskom štáte. Ďalej vzájomné uznávanie. Aj tu si nemyslím, že je to veľmi presvedčivé. Ak sa pozrieme na úspech európskeho zatýkača v situácii kde sa predmetné e, trestné právo členských krajín líši. A posledné, štvrté kritérium je presvedčivejšie a to je to, že európske trestné právo trestá vážne prečiny voči európskemu právu v, v dôležitých oblastiach. Tu je pridaná hodnota, pretože tu sa to vzťahuje k samotnej politike EÚ. súd nám pomohol v dôležitých rozhodnutiach grancovým rámcovým in, eh, environmentálnym trestným činom. To súvisí so skutočnosťou, že keď použitie trestných postihov je základným opatrením v boji proti zá, základným e, zločinom, tak tu sa môže žiadať členských krajín, aby to bolo rozhodujúce v snahe bojovať. Zopár nebezpečných pascí, ktoré tu sú, chcem ich vymenovať, pokiaľ ide o trestnú legislatívu. Musíme si vždy klá klásť otázku, či situácia je následkom nedostatkov predmetnom trestnom práve. Sú tu náznaky, pokiaľ ide o pranie peňazí a zneužívanie trhu a moje indikátory ukazujú, že je tu množstvo prípadov neúspešného stíhania. A vtedy možno hovoriť, že sú tu určité e, medzery v trestnom práve. Ďalšie faktory môžu naznačovať problémy to sa týka napríklad podvodov na úrovni EÚ, ďalej kapacitné problémy a ďalšie aspekty. Dokonca aj v situáciách, kde správanie je jasne neželané a dokonca aj v e, situáciách, kde ide o dôležité témy, môže to mať negatívny dopad. Chcem tiež hovoriť o veľmi podrobnej legislatíve. Jeden príklad, smernica 2092 52, kde ide o, o zločiny spáchané s zamestnávateľmi, kde sa používa práca nelegálnych pracovníkov tretích krajín, kde ide o prípad, ktorý nemôžno použiť, pretože je tu toľko prvkov zapracovaných do tohto zločinu v tejto definícii, že je takmer nemožné zmysluplne dosiahnuť stíhanie to vyvodzujem zo svojej skúsenosti sudcu na odvolacom súde. Množstvo týchto odkazov sa nachádza detailne v, pri priamej aplikácii a často zabudame na to, že celá legislatíva v európskom trestnom práve musíme implementovať. A to znamená, že množstvo podrobností o zhoršovaní nemáme riešiť v rámci predpisov európskych nástrojov. Myslím si, že by sa mohol skončiť so, s oblastiami, ktoré sú e, predpokladom pre legislatívu v trestnoprávnej oblasti. Nemyslím si, že je tu hranica, pokiaľ ide o možné témy, ktoré majú e, tento charakter. Treba splňať kritéria, skutočný európsky prečin. Situácie, kde len trestné právo je odpoveďou a európska legislatíva musí mať e, prídenú hodnotu. Myslím si, že to treba užitočné a nevyhnutné to si vyžaduje množstvo výskumu a to je niečo, čo sa musí udiať. Potrebujeme viac výskumu do praxe členských krajín smerom k podpore nevyhnutnosti európskeho trestného práva. V konečnom dôsledku to bude vyhovať princípu subsidiarity aj pri i, i princípu ultima ratio, pokiaľ ide o trestné právo. Ďakujem pekne, ďakujeme pánu profesoru Klipovi. Vy ste povedali, čo previedli veľmi asertívnu prezentáciu, za to vám ďakujeme. A tým pádom môžeme odovzdať slovo pánu Adan Nieto Martinovi profesor trestného práva na Univerzite Castilla La Mancha v Madride. Bude hovoriť o ekonomickom trestnom práve v Európskej únii. Nech sa páči, profesor Nieto Martín. Ďakujem. Naša univerzita však je v Tolede, musím popraviť. Čítal som toto, ale uvedomil som si už pri čítaní, že je tu ale pretože viem, že Castilla-La Mancha nie je v Madride. Ďakujem za pozvanie a za zorganizovanie tohto panelu e, medzi e, zákonodárcami a univerzitami. Je to dobrý prvý krok ku koherentnej legislatíve. Rozdelím svoj príspevok na tri časti. V prvej časti krátko pohovorím o svojom názore na tom, e, Eh, ekonomickej kriminalite v rámci trestného práva. V druhej časti ukážem zo pár príkladov, prečo sme nepostupovali tak, ako naznačovali zmluvy a v tretej časti sa budem snažiť pohovoriť, kedy je, kedy je eh, dôležitá evaluácia racionálnej trestoprávnej politiky. Odpoveď na prvú časť, pokiaľ ide o ekonomickú eh, kriminalitu treba, treba realizovať racionálnu ekonomickú politiku v EÚ. Sú tu tri základné e, elementy. Prvý, prvá podmienka mať kompetenciu, zasahovať v každom probléme, ktorý vy, vzíde v oblasti kriminality so supranacionálnou relevantnosťou. Fragmentárne politiky tu nie sú účinné. Podľa mňa Ekonomické trestné právo je oblasťou, kde a priori EÚ má lepšie kompetencie pre nastolenie spoločnej e, trestnoprávnej politiky. Zmluvy umožňujú veľký zásah v, v zásahy v oblasti hospodárskej kriminality. Sú tu rôzne modely zásahov. Prvým je ten najúčinnejší európsky prokurátor, možnosť lepšie harmonizácie, nemožnosť využívať a záchranu brzdu a pre niekoho bolo možné vytvoriť autentické trestné právo s federálnymi zločinmi. Druhý model je model harmonizácie pomocou článku 83 čo môže byť tiež rozdelené do troch častí. Poprvé článok 83.1 sa dá využiť v tých prípadoch, eh, keď je, existuje nejaké prepojenie medzi hospodárskou trestnou činnosťou a organizovaným zločinom. No a v niektorých oblastiach eh, to je veľmi dôležité, napríklad eh, obchodovanie s odpadom. No a ďalej je tu článok 83.2, ktorý hovorí a umožňuje silnejšiu intervenciu orgánov. No a sa predpokladá, že členské štáty majú povinnosť uplatniť adekvátne sankcie voči sankciám európskej normatívy. To je relevantné aj v iných sektoroch ako terorizmus, detská pornografia. Cieľom je nájsť a odhaliť trestné činy a uvaliť sankcie a postihy. Ale v prípade 23.2, čo sa týka smernici o environmentálnej zodpovednosti, právne konania a postupy už boli stanovené v súlade s nariadením a predpismi. Harmonizácia je tu hlavne harmonizácia sankcií. No a ďalej, keď je nevyhnutný zásah v oblasti hospodárskej trestnej činnosti, tak ustanovenia predpokladané v článku 83.1 druhej časti sa dajú uplatňovať. Druhým elementom európskej trestnej politiky je adekvátna distribúcia kompetencií medzi národnými a nadnárodnými vecami. Tu platí si princíp subsidiarity a proporcionality. Keď hovoríme o týchto princípoch, tak e, to znamená zásahy v oblasti národného trestného práva nemusia byť e, s harmonizáciou ďalej článok 23 hovorí o harmonizácii, avšak však tieto dva princípy sú zohľadené, tak treba nájsť alternatívy k harmonizácii, aby sme našli spoločný prístup spoločným problémom trestnej činnosti. Harmonizácia by mala byť ultimácia zásahov v problémoch spoločnej trestnej činnosti. Avšak e, riešenie nemôže byť ani harmonizácia alebo nič. No a po druhé, tak ako som už povedal, e, problém nie je definícia, ale určenie povahy sankcií, ktoré sa uvalujú a rovnako ich e, prísnosť. Myšlenky proporcionality a subsidiarity musia túto zohrávať silnejšiu úlohu. V tomto zmysle zásahy by mali byť e, vykonávané v troch krokoch. Poprvé, účinné sankcie európskej normatívy musia závisieť vždy a od prvého momentu od členských štátov. Sú povinné vytvoriť efektívny systém postihov, ktoré sú e, primerané a účinné splnenie tejto povinnosti je však rozdielne od e, skutočnosti e, ak sa neuskutoční eh, hodnotenie, tak eh, členský štát, eh, ktorý nedodržiava túto povinnosť, musí byť potrestaný. A len keď sa bude takto postupovať, alebo bude sú dôležité dôvody pre harmonizáciu, tak sa musí uskutočniť harmonizácia. Avšak, ako som už povedal, musí to byť ultima extrema ratio. Tretím elementom je zistiť, že sledované ciele sú koherentné s už existujúcimi princípmi trestného práva. A preto sankcie musí byť koherentné s tými sankciami, ktoré sú uvedené v iných smerniciach. Zneužívanie trhu nemôže byť postihované rovnako ako obchodovanie s ľudskými bytostiami no a ďalej potrebujeme koordináciu medzi jednotlivými národnými legislatívami ja by som chcel zdôrazniť, že existujú možnosti trestných systémov tak, aby sa uplatňovali primerané sankcie za porušenie predpisov a po druhé harmonizácia je ultimarácia pre zásahy a intervencie. Ak sa bude už zanalizovaný ideálny a optimálny rámec, tak by som rád konfrontoval eh, sa s realitou a zhodnotil doterajší postup. Poprvé, ako princíp subsidiarity a proporcionality bol v tejto oblasti oprávnený. Odpovede veľmi zle. Tieto princípy nie sú ani len uvedené v rámcovom rozhodnutí eh, o korupcii v súkromnom sektore eh, v oblasti životného prostredia. Eh, v smernici o zneužití trhu je doložka týkajúca sa cezhraničnej povahy škody, ale je to isté štandardná doložka. No a isté boli chyby v prípravných prácach. Eh, je potrebné predchádzať eh, trhovým obmedzeniam, avšak tento argument i má problémy, alebo spája za sebou dva hlavné problémy pre spoločné odôvodnenie. Prvý je, problém je empirický, ako som už povedal, tak v rámci hospodárskeho trestného, trestnej činnosti sú niektoré veci zakázané. A to znamená, že narušenie spôsobené rôznym charakterom sankcií. Druhé je spôsobené normatívnym charakterom. Využívanie tohto e, argumentu je nevyhnu- e, nebezpečné, pretože to by znamenalo, že to, čo skutočne narúša trh, bude postihnuté nižšími sankciami, na, na istom bode aj administratívnymi sankciami. No a preto harmonizácia snaží zvyšovať tieto sankcie a okrem toho, podľa tohto argumentu, by smernica mala sa snažiť zabrániť silnejším sankciám. No a my by sme sa tým mohli dostať do začarovaného kruhu. Myšlienka harmonizácie minimálnych štandardov je pravým opakom tejto veci. No a tieto problémy nás dostali k niečomu, čo kriminológia zaregistroval už pred eh, dlhým časom. No a závažná stretných činov je rozhodujúca. No a to by som chcel zdôrazniť, rozdiely medzi efektivitou nie sú neviem, no, sankciami, to tie rozlišujú jednotlivé členské štáty. Jeden príklad zneužívanie trhu. Smernica necháva členským štátom veľký rámec na definíciu alebo zavadzanie sankcií. No a následkom toho sú sankcie aj rôzne. A napriek tomu, že medzi členskými štátmi eh, tie sankcie sú od jedného roka v Belgicku až po 15 rokov v Taliansku, v niektorých krajinách je veľmi silné kriminálne právo v porovnaní so silným a prísnym administratívnym právom v iných, alebo správnym právom. Ale čo je zaujímavé, to je rôzne používanie a definícia priestupkov. Napríklad v Španielsku po 12 rokoch prvého, prvého zavedenia smernice žiadne trestnoprávne sankcie neboli uplatnené, ale raz sa objavil prípad tejto činnosti. To isté platí aj pre zneužitie trhu, čo bolo nedávno len zavedené. Ale aj napriek tomu a problém nie je trestné právo, ale to, ako španielské burzové orgány a aj prokurátori reagujú. Takže problém nie je v harmonizácii. A dovolte mi vyjadriť sa k ďalšej úvahe, skutočne veľmi stručne, trestné právo niekedy skutočne spôsobuje narušenie trhu. Avšak toto narušenie nemôžeme pripisovať rôznym sankciám, ale rôznym nepovoleným e, činnostiam. Uvediem jeden príklad. Trestná zodpovednosť právnických osôb každé rámcové rozhodnutie, smernica, dohovor od druhého protokolu o dohovore o ochrane finančných záujmov zavádza zodpovednosť právnickej osobnosti. Členské štáty zaviedli rôzne sankcie v niektorých krajinách, ako v Taliansku, v Nemecku. boli zavedené administratívne sankcie. Avšak tieto sú v praxi také účinné ako trestné sankcie mm, uplatňované vo Francúzsku alebo Veľkej Británii. V tomto zmysle problém v tejto oblasti spočíva v tom, som chcel zúrazniť, že tu nie je právna istota. Podniky nevedia celkom presne, čo robiť na to, aby predišli sankcia v každej krajine, napríklad v Taliansku alebo Rakúsku, programy e, zhody e, sú kľúčom normatívy, tak v iných krajinách vo Francúzsku, tak programy e, zhody nemajú žiadnu hodnotu. No a to je ešte problematickejšie v tých krajinách, kde programy zhody alebo plnenia majú právnu relevantnosť. Postí sú rôzne, napríklad v Taliansku je snaha zriadiť, zriadiť orgán pre dozor nad plnením, čo nie je nevyhnutné v žiadnej krajine, lebo sa neplánuje. No a toto nám poskytuje isté informácie o harmonizácii. Poprvé, alebo poučenia, poprvé, princípy subsidiarity a proporcionality nemajú praktický význam, ak nie je odôvodnenie týchto princípov počas fázy vypracúvania smerníc. Po druhé, trh, to je rôzna úroveň účinnosti trestného práva a nie uplatňovanie rôznych sankcií. Harmonizácia, ako vieme, nie je liekom na túto chorobu. Po tretie, harmonizácia je nevyhnutná, ak neexistuje právna istota, ak právne konania sú veľmi rozdielne. A teraz sa záver môjho príspevku. Ako robiť eh, sa chovať správne v budúcnosti. A záver je, že treba hodnotiť eh, efektivitu a účinnosť trestného práva. No poprvé treba zhodnotiť, či štát eh, správne uplatňuje, eh, uplatňuje nejakú smernicu alebo nariadenie, a tak ako sa to robí doteraz, to nestačí. A rovnako treba, harmoni- eh, treba hodnotiť harmonizáciu trestného práva, treba zhodnotiť akúkoľvek relevantnosť pre EU. Tiež treba hodnotiť činnosť orgánov v trestnom konaní a účinnosť e, vymáhania práva. Ďalšia vec sa týka e, toho, kto predsedá hodnoteniu. Dôležité je, e, dôležitá je existencia nezávislého multidisciplinárneho hodnotiteľa, čo sa nedá povedať o, o hodnoteniach EÚ. Dobre by bolo zamyslieť sa nad vytvorením Európskej agentúry pre hodnotenie e, trestnoprávnych politík. A to by spojilo rôzne observatória pod jednu metodológiu. Agentúra pre hodnotenie by mala byť e, spojená s Európskym parlamentom, pretože sa dá pochopiť ako e, vykonávanie jeho kontrolných právomocí. Viem, že hodnotenie je drahé, avšak rozdielne trestné právne politiky a sú tiež veľmi drahé. No a bez zákonodarcu má po vojnosti demonstrovať, že prohibícia alebo sankcie sú nevyhnutné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, profesor Nieto Martin. No a teraz eh, otvárame diskusiu. No a navrhujem kolo otázok. Ak chce niekto sa prihlásiť, tak prosím, prihláste sa identifikujte sa. No a ja navrhujem, aby sme si spojili všetky otázky, no a potom sa vrátime a dáme slovo panelistom a ukončíme toto prvé kolo. Ale bohužiaľ nemáme veľa času, takže prosím, nech sa páči otázky pani Latford ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Ja to tiež, eh, pre mňa to bolo tiež trochu znepokojujúce. A skutočne si myslím, že treba si všimnúť tie varovania akademické obce a expertov, a viem, že napríklad profesor Klip je tiež eh, profesor a tiež eh, sudca, je profesor Bilsen. Pred dvoma rokmi boli prijaté závery rady a o dva roky neskôr bolo vydané oznámenie komisie, A podľa tohto bude zradená expertná skupina na to, aby sa podporovali diskusie o dôležitých eh, otázkach, ako napríklad eh, interpretácia, interpretácia eh, pojmov a trestného práva v Európskej únii. Ja si myslím, že je neskoro, alebo to prichádza s veľkým oneskorením profesor Klip povedal, kde si nedokáže predstaviť, že chce nejaký prokurátor by chcel niekoho odsúdiť na základe definícií v príslušnej smernici. Profesor Nielsen hovoril o tom, že ak som to pochopila správne, tak podľa európskeho práva, aj keď očakáva, že to bude napadnuté na, na súde, ak smernica hovorí, že zámerné správanie je postihovateľné, tak národný zákonodarca nemôže postihovať nedbanlivé správanie. Dôsledky tohto sú obrovské. Ja som si dlho myslela, že zákonodarcovia a nie experti. A pred, no, nemali sme dobrý pocit z toho, aké dôsledky to bude mať na národné rozsudky. Ak stanovíme nejaké minimálne alebo maximálne postihy smernici. No a som pomerne nervózna z toho, čo robíme. No a dva roky po záveroch rady ktoré hovorili o predsedníctve a činnosti predsedníctva. Ja si neuvedomujem ani neviem o tom, že by rada predstúpila niekedy pred parlament a povedala, že musíme spolu hovoriť o tom, čo robíme. Ja som veľmi rada. Ja som vďačná kolegovi De Jongovi za toto vypočutie. Škoda, že už to je štvrtok ráno, keď mnohí odišli, ale my skutočne potrebujeme, my potrebujeme niečo zmeniť v legislatíve EÚ. No a myslím povedať, že treba skončiť, pokiaľ si nebudeme úplne istý tými dopadmi, ktoré zákon, ktoré vytvárame. Mali by sme začať zhromažďovať všetky potrebné informácie a nepokračovať takto slepoja boja. To cítim veľmi nepríjemne, keď analýzuje sa to celé, celé spektrum toho, čo sa dnes povedalo. Myslím, že to je varovanie pre európskych zákonodarcov. Any, anyone else? Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? Komentáre, otázky. Nikto sa nehlási. A teraz dostanú slovo naši panelisti a poprosím vás okomentovať to, čo povedala pani Latford. Pán Nilsson, vy ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja musím povedať, že mám veľký rešpekt a som e, znepokojený 25 rokov už pracujem v Európskej inštitúcie, zaoberám sa trestným právom a je skutočne pravdou, že trestné právo je veľmi ošemetná oblasť, veľmi citlivá oblasť. Vychádza sa tu z národných systémov, a opiera, ktoré sa opierajú o princíp teritória, ale zároveň je pravdou, že existujú isté typy trestných členov a ide o to, že tie, ktoré sa identifikovali v zmluvách, tak je tam skutočne nevyhnutnosť spolupracovať a zabezpečiť to, aby sme mali spoločné definície a spoločný prístup v oblasti boja proti týmto trestným činom. A tu ide o cezhraničnú trestnú činnosť. Je to veľmi vážna trestná činnosť v rámci Európskej únie. Je to napríklad obchodovanie s ľuďmi, s, drogmi, s drogami, rozličné typy podvodov. Sú tu prípady, ktorými sa zaoberá Eurojust, alebo dal by sa povedať, že najväčší počet prípravov, eh, prípadov, ktorými sa zaoberá Eurojust, sa týkajú podvodov. Z mojich skúseností vyplýva, že sme skutočne obozretní, čo sa týka rokovaní medzi radou a parlamentom. V posledných dvoch rokoch som sa zúčastnil trialógov, kde sme diskutovali o trestnoprávnych otázkach. Máme tu aj záväzky zo so zmluvy, článok 67, kde ide o to, aby sme zohľadnili trestno, trestnoprávne tradície členských štátov a musíme opraviť, alebo napraviť tie členské štáty, ktoré konajú absolútne nesprávne a sú tu aj určité mechanizmy na to. Čo sa týka vývoja rozličných modelov a ustanovení trestného práva a tu ide o dokumenty rady z 30. E, novembra 2009, tak tam je uvedené, že vlastne, alebo vyplýva z toho, že budeme diskutovať o týchto veciach v rámci legislatívneho procesu a je to zároveň apel na inštitúcie, aby boli koherentné a konzistentné Takže keď v súvislosti s určitým činom zadefinujeme isté kroky, nemali by sme mať v ostatných nástrojoch trestného práva iný prístup. Musíme byť koherentní čo najviac. Nesmieme niekde tak povediac zastať Takže sú tu určité urgentné otázky, kde musíme konať. Dôležité je viesť diskusiu. Ja osobne vítam veľmi túto správu. A myslím si, že je to súčasťou celého procesu. Musíme pokračovať v rámci diskusí. A teraz ešte jedna vec. Tresty. Zmluva nám poskytuje možnosť aproximovať tresty, ale čo sme vykonali doteraz v tejto oblasti, je v zásade niečo, čo je ťažko hmatateľné. Je to otázka samozrejme princípov, či v oblasti terorizmu je, má byť maximálne 28 rokov alebo menej, no nie je to veľa, keďže väčšina členských štátov a vyššie tresty ide tu o politické signály a ako iste viete, my sa nedotýkame pravidel členských štátov, kde ide o predčasné prepustenie väzňov po, po odsedení určitej, určitej časti trestu. Tam nepôsobíme. Myslím si, že ak skutočne chceme seriózne pôsobiť, mali by sme tam iné ustanovenia, mali by sme tam iný, iné empirické dôkazy predtým, ako by sme začali s touto fázou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú je tu dostatok informácií o implementácii trestných, trestnoprávnych legislatív v členských štátoch. Ale čo nám chýba je nedostatok informácií o tom, ako sa v praxi uplatňujú tieto pravidlá. pravidlá. To znamená, že nevieme presne, aké sú tie dôvody. Samozrejme sú tu určité in- indikácie, možno to súvisí s tou detailnosťou samotnej legislatívy, ale nechcem samozrejme tvrdiť, že všetky, všetky aspekty v tej smernici sa im podarí vyčerpať. Ja by som sa chcel zamerať iba na tie najextrémnejšie prípady. Čo sa týka krajiny, od ktorej pochádzam, môžem spomenúť pravidel, ktoré sa týkajú podvodov a tu spomeniem, ako to bolo správne implementované do legislatívy. Sú tu určité elementy, ktoré sa týkajú finančného prospechu a potom je tu aj škoda, ktorá vznikla európskemu rozpočtu, ale to ustanovenie sa v skutočnosti nevyužíva, lebo je tam iné ustanovenie, ktoré je podstatne jednoduchšie a jednoducho si vyžaduje to, aby sa podarilo dokázať, že došlo k aktu falšovania a že finančné prostriedky nešli iba tým smerom, ako mali ísť a že niekto svojvoľne toho profitoval. To je dostačujúce a to znamená, že tu sa uplatňuje takýto všeobecný, také všeobecné ustanovenie, takže by, videli by ste to v rámci štatistík a čo by som chcel povedať v tejto súvislosti je, že aby legislatíva v trestoprávnej oblasti bola čo najjednoduchšia, aj nutné sa sústrediť na to jadro, čo chcete dosiahnuť, čo chcete chrániť a potom samozrejme, ak tam chcete doplniť nejaké ďalšie elementy, tak to musia byť dokázané, musí sa to preukázať a je tam vy, vyššie riziko, že ten prípad nebude potom úspešný. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, profesor Flip. A teraz profesor Martin. Ja si myslím, že tá definícia nie je to hlavné v rámci harmonizácie. Môžeme zadefinovať to, čo je vlastne pokus alebo o nejaký čin ale to, čo sa deje v rámci našich národných trestných zákonov, ide o to, že máme tam rozdielne definície v rámci teórie aj v rámci súdov, to, čo je vlastne pokus o nejaký čin. Myslím si, že toto je veľmi zložitá úloha pre Európsku úniu, aby tam bol, bol rovnako zadefinovať ten pokus. A podľa môjho názoru to zatiaľ nie je dosiahnuté v rámci harmonizácie. Ide tu o ochranu právnych záujmov. To nie je tak vec zákona, ale skôr implementácie zákona a tá myšlienka smernice je prepojená s hodnotením. Na smernici nie je tak dôležitý samotný text, ale ten, ten cieľ z tej smernice. A na no to nesmiem zabúdať, podľa môjho názoru, Hodnotenie je jedna z dôležitých vecí predtým, ako e, sa pristúpi k harmonizácii. Podľa mňa harmonizácia ako taká nie je dobrým riešením pre mnohé problémy v oblasti trestnoprávnej. Ďakujem pekne, profesor Nieto Martin. Myslím si, že to by teda bolo všetko, čo týka prvého panela. Panel dostávame sa k druhému panelu ktorý bude iste také zaujímavé ako prvý. A, hlasí sa, chcete sa vyjadriť? Môžete byť stručný? No, poprosím vás. A, zapnite si prípadne mikrofón, lebo už meškáme. Poprosím vás za stručnosť vopred. Yes, thank you. Uh, if this is relevant for other panels, I... Ďakujem pekne. Uh, možno je to relevantné pre ďalšie panely. Ja som asistentom pani Moniky Makovej a chcel by som nadviazať na to, čo povedal profesor Martin. Bo sú tam podľa mňa mnohé zaujímavé oblasti, kde by sa mohlo pôsobiť na európskej úrovni. Predtým ešte ako spravíme iné kroky, je dôležité začať e, hodnotením. Pochopil som to správne? Dobre. Hovorili ste o hodnotení e, výsledkov. To, čo vy navrhujete, ide o hodnotenie toho, ako fungujú trestné, trestnoprávne systémy v rámci členských štátov, ako je transparentnosť a tak ďalej. Existujú nejaké konkrétne indikátory, pán profesor Martin, a samozrejme to, čo som sa chcel spýtať aj ostatných. Ďakujem pekne. No, e, evaluation is... Čo sa týka hodnotenia, to je úplne nová vec. Nevieme, aká je tá metodológia, ale bude dôležité tam dopracovať do európskej úrovni. Čo sa týka členských štátov, tam tiež musím popracovať na tej metodológii, podľa mňa je to dôležité. A častokrát je tam neracionálnosť a tá je spoločná pre mnohé členské štáty. Napríklad, čo sa týka Španielska, tak je tam návrh novej vlády, aby sa zaviedli e, dlhšie tresty odňatia slobody, aby sme mali hodnotenie trestného práva, všetky tieto návrhy by jednoducho nedávali zmysel, keby tá politika bola racionálnejšia. Would you like to? No? Ešte nejaký komentár? Nie? Dobre. Tak postupujem ďalej, ako sme vraveli. Stávame sa k druhému panelu, ktorom bude predsedať naša podpredsednička pani Kinga Gönz. Nech sa páči, chopte sa predsedníctva a tí panelisti, ktorí budú súčasťou druhého panelu, nech sa páči tiež, zaujímite vaše miesto. Ďakujem.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 Najprv by som dala slovo profesorovi Rajmovi Lachtimu, ktorý pôsobí na Helsinskej univerzite. Poprosím, aby vystúpil ako prvý a potom budem mať diskusiu. Ďakujem pekne. Thank you, uh, Mrs. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Skutočne je mi veľkou cťou a som veľmi rád, že ste ma pozvali na toto veľmi dôležité zasadanie. Mm, ukážem vám prezentáciu a chcem sa ospravedlniť, že niektoré veci sa asi zopakujú, ale pokúsim sa byť stručný v tých oblastiach, ktoré už odzneli a mm, keď pôjde o veci, ktorými sa zaoberali už v rámci predchádzajúceho panelu. Just try to, uh, how is it, uh, I, I, I think now, yes. A zdá sa, že to funguje. Chcel by som sa vyjadriť k tomu vývoju pred Lisabonskou zmluvou. Tieto veci už boli vlastne čiastočne spomenuté profesorom Nilsonom takže nechcem ich opakovať. Čo by som chcel povedať o tejto stránke, mm, sa týka samotnej kritiky, ktorá sa týkala skôr udalosti pred Lisabonskou zmluvou. Hovorilo sa, že bolo tam príliš veľké zameranie na bezpečnosť a a ciele v oblasti účinnosti týchto legislatívnych nástrojov Európskej únie. A čo sa týka samotnej kritiky zo strany škandinávskych krajín, ja som z toho regiónu a jednoducho tieto veci sa častokrát spomínali napríklad, že prevencia sa nedostatočne zohľadňovala a takéto kritéria ako legitímnosť a humánnosť sa neuplatňovali v rámci hodnotenia racionality trestnoprávnej politiky. Potom, čo sa týka efektívnosti a účinnosti, tak tam bola kritika a išlo tu o vysokú mieru represívnosti. Niektoré tieto kritické aspekty som teda spomenul. Teraz je tu nový vývoj, nové, sú tu nové možnosti. Samozrejme, vítame túto možnosť že je možné rozvíjať politiku Európskej únie v oblasti trestnoprávnej oblasti. Ako sa už hovorilo, Európsky parlament zohráva dôležitejšiu úlohu ako v minulosti, potom je tu Európsky súdny dvor, ktorého možnosti sa tiež posilnili. Dôležité je aj to, že charta základných práv sa stala záväznou prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že teraz je tu podstatne lepšia vyváženosť z e, zážitosti ľudských práv, ako aj efektívnosti. Chcel by som zdôrazniť, že je dôležité mať racionálnu politiku v trestnoprávnej oblasti a súvisí to s tým, že sa vykonalo množstvo akademickej práce a chcel by som spomenúť pre všetkým projekt Corpus Juris z roku 1997, potom e, hospodárske trestné právo, ktoré vedol profesor Tiedemann a potom program, pre, e, program z roku 2006, ktorú viedol profesor Schunemann a potom na záver potom e, bolo to vyhlásenie o európskej trest, politike v trestnej oblasti a sú tu zastupcovia tej skupiny, ktorá na tom pracovala. Takže myslím si, že teraz skutočne tu máme dobrý základ na to, aby sme vedli diskusiu o politike v tejto oblasti. Máme tu Lisabonskú dohodu, a potom, čo sa týka špecifickej témy, je toto oznámenie komisie. A ja by som chcel trošku hodnotiť toto oznámenie, lebo je to samozrejme tiež úloha Európskeho parlamentu, aby zareagoval aj na tieto skutočnosti. Myslím si, že v tejto súvislosti Komisia zvolila dobré východisko. Je tu dobrý základ pre koherentnú trestnoprávnu politiku v rámci Európskej únie a myslím si, že sú tu dobré možnosti na to, aby tieto základné princípy vlastne sa niesli v tejto legislatíve a aby sa to realizovalo s intenzívnejšou formou ako doteraz. Keď to zameriame na tieto základné princípy, myslím si, že, to, že komisia má pravdu, keď hovorí, že je tu princíp subsidiarity, je tu ochranu základných práv, je tu nevyhnutnosť zachovať proporcionalitu a potom samozrejme ten termín ultima ratio, tak na úrovni vykonávania opatrení v trestnoprávnej oblasti, kde ide o to, ako špecifikovať trestnoprávne opatrenia. No a potom, samozrejme, princíp legálnosti, to sa spomínalo, to mal byť veľmi silný princíp. A potom, keď si porovnám túto správu komisie a potom to, ten, ten, ten, to, ten manifest alebo to vyhlásenie, ktoré pripravili akademici, tak vidíme, do akej miery e, tu vlastne je to súlade s ultima ratio a ako je to s princípom proporcionality a ako sa tento zdôrazňuje. To znamená, že je tu silnejší záber v rámci tohoto manifestu na túto požiadavku kde ide o to, aby tam bol legitimovaný účel. No a čo sa týka týchto dokumentov, kde ide o ultima ratio, subsidiarita a tak ďalej, tak tu musím povedať, že tieto aspekty nie sú dostatočne rozpracované a myslím si, že to je jedna z veľkých úloh do budúcnosti, aby sa tu vypracovala európska trestnoprávna politika, akým spôsobom, aby komplexnejším spôsobom sa zobrala týmito princípmi a zohľadňovala ich úlohu v ďalšej práci. There is much academic discussion on the principle of... Je tu veľká akademická diskusia, ktorá sa týka ultima ratio, kde ide o poslednú inštanciu v rámci samotnej teórie, ale keď si pozrieme tie jednotlivé obsahy, nie je to zatiaľ veľmi jasné, je to skôr také vágne a boli tam viaceré myšlienky e, nordických kolegov, pán Jarlbor, ktorý to označuje ako meta princíp v oblasti kriminalizácie, kde ide o trestnoprávnu legislatívu, ktorá by mala byť určitým meta princípom, ktorý sa máme riadiť, čím by vlastne sa pokrývali všetky tie subprincípy, ktoré je nutné ďalej rozpracovať a rozvieť, keď diskutujeme o princípoch kriminalizácie. Tak napríklad je možné skonštatovať, že sú tam určité subprincípy ako tak povedať trestná hodnota toho činu, potom či to je e, či tam, aký tam bol účel no a potom ešte ide o porovnanie nákladov a prospechu. Sú tam rozličné možnosti a potom samozrejme princíp humánnosti, kde je vlastne uvedené, že e, je tam určitý princíp, tak povediať, zdieľania. Musíte byť obozretní, keď používate e, trestné právo. A musíte byť obozretní preto, aby sa nezneužíval tento nástroj. Keď si pozrieme, aká situácia na úrovni EÚ, tak tento princíp ultima ratio je prepojený s princípom subsidiarity a proporcionality a to znamená, že takisto je možné stanoviť základ v rámci legislatívy EÚ. Je možné skonštatovať, že v týchto dokumentoch, ktoré som tu uviedol, tak tie nadvezujú na tento princíp a samozrejme opierajú sa o princíp ľudských práv v tom zmysle, že táto charta základných práv tiež obmedzuje možnosť uplatňovania trestného práva. No a takto je možné skonštatovať, že to, čo je špecifické pre trestné právo, je to, že kriminalizácia a tresty vedú k sociálnej stigmatizácii, a tak povediac odsúdeniu a keď teda považujeme e, väzenie za trest, tak to je ten naj, najintenzívnejší nástroj, najintenzívnejšie opatrenie. To sú špecifika trestného práva porovnaní s inými prostriedkami. Táto skutočnosť veľmi výrazne ovplyvňuje celý ten princíp usmerňujúci princíp, lebo takýmto spôsobom vidíme, že ako je to úzko prepojené so štátnou mocou a hodnotami daného štátu. Problém, ktorý sa týka demokratickej legitimnosti a dôvery v trestné právo, trestné zákony, to je veľmi zložitá oblasť, aj národnej úrovni a musíme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom môžeme posilniť túto legitimnosť a posilniť dôveru voči európskym trestným právam, tak povediac. A preto tu vystáva otázka, aký princíp uplatňovať, ultima ratio, subsidiarita, ako to uplatňovať seriózne a súhlasím s tým, čo bolo uvedené v tom manifeste, v tom zmysle, že tie argumenty legitimnosti veľmi výrazne potvrdzujú to, že je nutné byť konzistentný a koherentný v rámci európskych trestných práv, trestných zákonov. Takže to, to je dôležité z hľadiska koherentnosti. Samozrejme, o tom sa diskutovalo už v predchádzajúcom paneli Myslím si, že mali sa snažiť byť konzistentní a koherentní tak na úrovni európskeho trestného práva a zároveň sa musíme snažiť dosiahnuť istú mieru harmonizácie medzi európskymi trestnými zákonmi a by sme boli konzistentnejší a koherentnejší. A je tam to veľké riziko, že tam bude príliš veľká diferenciácia, to znamená, že stratíme túto konzistentnosť, konzistentnosť, že tam budú dva typy konzistentnosti. Bude tam konzistentnosť e, legislatívy EÚ a potom tam bude oblasť Európskeho hospodárskeho trestného práva, a potom tá tradičná oblasť a tam bude podiel konzistentnosť a koherentnosť a tam budú vznikať zásadné problémy. No a dostávame sa ďalej. Potom sú tu samozrejme argumenty, ktoré sa týkajú princípu ultima ratio. Vystáva tu otázka, aké sú vlastne tie základné záujmy, je to uvedené v tom manifeste, ktorý som spomínal. A Je tam zoznam argumentov, ktoré by sa mali uviesť. Je tu práve dokumenty ako ústavy, potom sú tu princípy v rámci charty Európskej únie základných práv, tieto sú byť porušené a potom tu ide aktivity, ktoré môžu spôsobiť e, zásadnú škodu, zásadné poškodenie práv jedinca. A tu vystáva skutočne otázka, ktorá je na mieste, či máme pridanú hodnotu z toho, že bude mať práv, e, trestný zákon trestný zákonník alebo trestný zákon na európskej úrovni. A to, túto otázku si položil profesor Klip. A preto sú dôležité tie kritériá, že by to malo byť odvodené z primárnej legislatívy, predovšetkým v oblasti hospodárskeho trestného práva, a sú tam argumenty, ktoré hovoria, že by tam mali ustanovenia na úrovni Európskej únie. A samozrejme, je tu dôležitá otázka, ktorá sa týka nových ustanovení článku 83 lomeno 2 kde je veľmi otvorená oblasť na diskusie, keď hovoríme o trestnom práve ako prostriedku. Myslím si, že toto je dobré východisko na to, aby sme požadovali, že sú tu základné záujmy, ktoré musíme chrániť. Potom ten legitímny e, cieľ ďalšie úvy o posudzovaní princípov subsidiarity a proporčnosti. A potom samozrejme e, osobitný e, test, ako som už bol spomenul. potom e, k tým princípom e, subsidiarity a takisto interakcie. Spomenul som tu tieto základné právne, ústavnoprávne ba, ba, základy zmluvy o Európskej únie, takisto protokol o vykonávaní týchto princípov. A potom tú veľmi dôležitú tzv. pohotovostnú brzdu e, v článku 83 bod 3 čo tu je dôležité, že tento princíp je naozaj právne záväzný. Sú to čoraz dôležitejšie princípy pre trestné právo, posudzovanie, implementáciu. Myslím si, že toto je východisko pre takéto úvahy, pretože doteraz sme vlastne mali len veľmi málo e, príkladov, žiadne, žiadne vlastné rozsudky a z, z, e, judikatívu k subsidiarite. Nejaké prípady existujú o proporčnosti a spomínali sme aj niektoré príklady kde máme dve či tri rozhodnutia, ktoré sú veľmi rozhodujúce. Za normálnych okolností sa roz, rozlišuje v, v rôznych rozsahoch aplikácie medzi princípmi subsidiarity a proporčnosti v tom prvom prípade ide o otázku, či by mala Európska únia používať svoju právomoc a proporčnosť vždy znamená, ako má tieto svoje právomoci vykonávať. Sú však samozrejme hlboko prepojené. Avšak princíp e, proporčnosti sa používa na riešenie konfliktov, pokiaľ ide o autonómiu a verejné záujmy Ďalej sa to delí na tri e, časti. E, vhodnosť, potrebnosť, testy v tejto súvislosti, e, proporčnosť v pravom slova zmysle, in stricto senso, kde ide o analýzy. Ale toto je len základné rozlišovanie Potrebujeme oveľa viac úvah pri rozvíjaní e, týchto princípov ako aplikovateľných princípov e, kriminalizácie, keď sa budú vyvíjať budúce trestné právne politiky Európskej únie. Ak máme e, e, dodržať čas, záverom snaď poviem to, e, čo už bolo povedané, že v budúcnosti potrebujeme oveľa viac analýz, posudzovanie dopadov, viac komparatívneho výskumu a potrebujeme oveľa viac výskum na základe dôkazov ako základ pre, pre racionálnejšiu formu politík. Toto je osobitne veľká výzva pre e, Európsku úniu, jej orgány. Nie je tu totiž taká tradícia a dúfam, že v budúcnosti tu bude oveľa viac spolupráce medzi akademikmi a určite potrebujeme takéto vyhodnocovanie, nezávislé vyhodnocovanie, tak ako sa e, spomínalo už v tomto paneli. Ďakujeme a ďakujeme za dodržanie času. Máme, musí potrebujeme neskôr aj čas na diskusiu. Pán Helmut Sadzger je ďalším reč, rečníkom, ide o profesora nemeckého európskeho medzinárodného trestného práva e, v Mnichove. Prosím, držte sa tiež času. Thank you very much, Mr. Mrs. Ďakujem, pani predsedajúca aj vám, pán De Jong, za zorganizovanie tohto stretnutia, kde ide o tému, ktorú podľa, ktorá podľa mňa má osobitný význam. Je naozaj príhodné diskutovať to teraz, pretože Európsky parlament má veľké právomoci pri e, nasmerovávaní trestného práva do budúcnosti. Mám e, špecifickú tému pred sebou Nechcem opakovať slova predrečníkov. Mne ide o princíp legálnosti a či je dostatočne e, zaručená na úrovni EÚ a či je tu priestor na zlepšovanie, pokiaľ ide o transpozíciu smerníc v tejto oblasti. V podstate chcem sa ospravedlniť za svoj úvod, pretože budem citovať časť nemeckého trestného zákonníka ešte e, z roku 1935 z nacistických dôb, kde sa hovorí, že každá osoba, ktorá spôsobí e, trestný čin, ktorý si zasluhuje e, potrestanie v zmysle zásadnej koncepcie trestného práva a ak nie je tu priamo pokryté zákonom, malo by byť potrestaný podľa zákonu ktorého fundamentálna koncepcia sa vzťahuje e, na e, vypovedané kroky. Toto dobre popisuje nielen teoretickú, ale aj praktickú, praktický význam. Rozdelím prezentáciu na štyri body. Najprv všeobecné princípy legálnosti, po druhé sa pozriem na európsky právny poriadok, a vyzdvihnem význam právnej. A po tretie, ukážem, prečo európsky zákonodorcovia sa musia riadiť princípom legálnosti v snahe pri aproximácii národných práv a potom predložím zo pár návrhov na zlepšenie e, z existujúceho stavu. Ten princíp legálnosti dnes nie je len právnym princípom, ktorý uznáva každý štát. Je to aj medzinárodne uznávené ľudské právo. Väčšina ústav členských krajín EÚ obsahuje takúto zároku, takisto Charta EÚ o základných právach, ktoré explicitne hovoria o princípe legálnosti. Tento princíp sa dá formulovať jednoducho, vysloviť e, žiaden zločin, žiaden e, trest. Táto záruka, ako vidíte, obsahuje mnohé podkapitoly, podprincípy, ako bol ten spomínaný e, nacistický e, zákon. Je tu zvykové trestné právo, retroaktívne trestné právo. A je tu dôležitý aj princíp právnej istoty. Najrelevantnejší je ten posledný aspekt, a to je teda aj centrálny bod otázky, o ktorej budem dnes hovoriť. Totiž, že trestné právo musí presne definovať trestné činy i postihy. Treba vedieť, ktoré e, činy e, občan keď spácha, stáva sa postihnutelným trest, trestnoprávne. Neprekvapuje, že princíp legálnosti treba rešpektovať vždy, kedy kedykoľvek Európska e, únia vydáva zákony. Pers- osoba môže byť e, e, postihovaná, odsudená E, s Európskym súdom. To ešte nie je prípad. Dnes neexistujú európske e, trestné súdy ani e, rozsudky. Ak kompetencia pridať národné trestné právo pozostáva, Únia podľa zmeny v zmluvách by mohla vydávať rozsudky. V Lisabonskej zmluve taká kompetencia nie je, ale teraz situácia je neprehľadnejšia, predovšetkým pokiaľ ide ochranu finančných záujmov EÚ. Mnohí autori tu celkom správne hovoria o modifikovanom texte v zmluvách článok 325, že by EÚ mohla minimálne principiálne vydávať zákony, ktoré sú priamo aplikovateľné v tejto oblasti len pokiaľ sa dodrží však princíp subsidiarity a proporčnosti. Napríklad tu je príklad európskeho podvodu. Ak v budúcnosti e, sa budú robiť takéto usmernenia, európsky zákonodárca je plne viazaný princípom legálnosti. Každý musí byť v stave predpovedať, ktoré správanie bude viesť k trestnému postihu. Všetky normy musia zabezpečovať objektívne i subjektívne predpoklady, aby boli predvídateľné minimálne aplikáciou uznávaných e, metód interpretácie. Následne nemôže byť jasne naznačené len znenie každej, každej e, normy, ale aj napríklad ďalšie Eh, definície, právna zodpovednosť a tak ďalej. To, čo sa používa v európskom kontexte, to bude musieť byť definované európskym zákonodarcom. Na prvý pohľad je to logické, ale keď sa zamyslíte, bude to viesť k všeobecnej európskej časti trestného práva. Hoci sú tu teraz ešte rozdiely v trestnoprávnych systémoch, toto bude obrovská úloha, ktorá môže mať dopad na národné identity členských krajín a tým pádom tu môže, bude, môže byť e, predmetom veľkého odporu. Ak teda sa prenesieme od tej e, hypotetickej časti, tak sa musíme pozrieť na harmonizačné opatrenia dopadajúce na trestné právo členských krajín. Princíp legálnosti v tejto oblasti je spochybnený. Je dôležité analyzovať právne parametre v tejto veci. Aké je právne pozadie v tejto veci? Ide tu v prvom rade o článok 83 eh, zmluvy o fungovaní EÚ, kde európsky legislatív môže, eh, legi, eh, zákonodárstva môže pri, prijamiť, príjmať legislatívu, kde sa hovoria tie najzákladnejšie definície sankcií i, po, i prečinov. Keď hovoríme o harmonizácii, Pripúšťam, že nie je celkom zjavné, ako právna istota môže byť problémom na európskej úrovni. Na jednej strane sa dá argumentovať, že smernica v zmysle svojej definície by mala byť záväzná len pokiaľ ide o dosahovaný výsledok, ale má nechávať na národných orgánoch, aby si vybrali metódy a formy. Prečo teda národní legislatív zákonodarci by nemali mať zodpovednosť v otázkach právnej istoty, veď oni sú tí, ktorí budú návrhovať znenie skutočných e, definícií trestných činov. Kde je teda problém? Zdá sa, e, že e, názor komisie v oznámení pre Európskeho stanovisku Európskemu parlamentu z tohoto roka sa hovorí, že je pravdou, že harmonizácia smerníc na jednej strane a národné a nadnárodné právo na druhej strane nie sú efektívne, nie sú postihnuté rovnakým dopadom princípu legálnosti. Pre, pre mňa je však prenáhlené tvrdiť, že tento princíp sa nevykonáva na, na e, aplikáciu smerníc Majú sa však e, odstrániť akékoľvek nedostatky, pokiaľ ide o právnu istotu. Nesmieme prehľadať, že európsky zákonodárci majú dilemu, pokiaľ ide o právnu istotu a takisto lojalnosť vo vzťahu k EÚ a k členským krajinám. Napríklad, kde ukážem, ako to je, zoberme si smernicu z 5. apríla, kde ide o boj o obchodovanie e, s ľuďmi, článok 4 tejto smernice hovorí o tom, že členské krajiny by mali prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že trestný čin týkajúci sa obchodovania s ľuďmi bude potrestateľný maximálnym trestom minimálne 10 rokov uväznením, uväznenia Eh, kde tento zločin bol eh, uskutočnený za použitia nás, vážneho násilia a osobitne eh, bol škodlivý. Aké sú tieto definície? Aký, aké poškodenie je vážne a čo je osobitne vážne? Preto národní zákonodarcovia pri implementácii si môžu vybrať znenie, ktoré je presnejšie než to, čo je v smernice. A tak si dokážete predstaviť, že národný <clears throat> zákonodarca uspôsobí to znenie už existujúcim národným e, zločinom, tak ten osobitne vážne poškodenie by sa v Nemecku e, mohlo rovnať výrazu vážny útok, to je článok 26 trestného zákonníka, kde sú osobitne vážne následky vymenované v trestnom e, v zákonníku. Nesmiete však e, zabudnúť, že cena za takúto úpravu je vysoká. Ak chceme zvýšiť predvídateľnosť a dopady e, postihov, národný zákonodarca musí obmedziť správanie v smernice, obmedziť na jednoznačné neambivalentné situácie Niekedy je to správanie, ktoré minimálne na základe nereštriktívnej interpretácie smernice vnímané ako pokryté povinnosťou kriminalizovať v zmysle smernice. E, to sú však body, ktoré nie sú v národných implementujúcich legislatívach. A ak sa vrátim k príkladu s obchodovaním s ľuďmi, na jednej strane to môže byť čistá redukcia e, e, čist, čisté zníšenie e, slobody to sa môže vykladať inak. Na druhej strane Európsky súdny dvor rozhodol, že takéto poškodenie je osobitne vážne eh, a štát tu zlyhal v plnej implementácii. Plná, eh, plný súlad vedie k dileme eh, členských krajín a to dokazuje, že je osobitne dôležité na európskej úrovni navrhnovať smernice s ohľadom na právnu istotu. Európsky zákonodávca musí zaručiť určitý, povedzme, eh, určitú doplnkovú istotu. V našom manifeste, ktorý som už citoval, sa to robí nasledovne čím nižšia je a menšia je marža slobody úrovne implementácie, o to dôležitejšie, aby eur, e, kroky európskeho zákonodárcu e, uspokojovali e, právnu istotu jej požiadavku v určitých európskych právnych nástrojoch s cieľom plne harmonizovať predpisy v členských krajinoch. A ak sa vrátime k príkladu s obchodovaním s ľuďmi, je takmer nemožné pre členské krajiny vyjasniť člena Serious Violence v angličtine, a osobitné vážne poškodenie, bez toho, že by sa porušili ustanovenia smernici. Samotná smernica musí byť v tejto veci presnejšia a jasne definovať do detailu minimálne požiadavky očakávané národným zákonodarcom, e, pardon, európskym zákonodarcom. Ďalším problémom úzko prepojením s týmto princípom vzniká, keď harmonizácia európskych smerníc nedefinuje správanie, ktoré je potrestateľné právom, ale minimálne odkazuje na ďalšiu legislatívu EÚ, kde by sme mohli nájsť ešte e, komplikovanejšie odkazy na ďalšie legislatívne kroky. Táto legislatívna technika sa napríklad používa v smernice o ochrane životného prostredia trestnoprávnymi postihmi. Je naozaj nemožné pre národných zákonodarcov sformulovať svoje vlastné postihy bez e, odkazov na nástroje EÚ, alebo zodpovedajúce e, národné implementačné kroky. Táto technika je však na úkor právnej istoty krokov. Schopnosť občanov predvídať a odlišovať právne a nelegálne správanie e, sa odkazuje na doplnkové odkazy a stáva sa to takmer e, nemožné. Okrem toho nesmieme zabúdať na to, že národné trestné súdy musia interpretovať ustanovenia trestného práva v súlade s európskym právom. No a preto princíp právnosti a legálnosti musí stanovovať limity. Európsky zákonodárcovia musia aplikovať princíp právnej istoty pre všetko ako celok na to, aby ostali dvere otvorené pre národných zákonodárcov, aby prijímali príslušné zákony, pretože inak by bolo dôsledkom to, čo povedal už kolega Klip, že je takmer nemožné niekoho odsúdiť. No a teraz k záverom. Doteraz som poukazoval na problémy európskej trestnoprávnej legislatívy. A našťastie existujú možnosti opravy, no a v konečnom dôsledku máme možnosť e, vytvoriť nové trestné právo, veľmi kvalitné, v niektorých oblastiach minimálne. No a následkom Lisabonskej zmluvy Európsky parlament je jeden z centrálnych hráčov na to, aby využil túto príležitosť. Právna istota nie je jediný princíp, na ktorom musí byť vybudované trestné práva. Ako sme už dnes počuli, každý systém trestného práva musí byť koherentný na to, aby dokázal plniť svoju preventívnu funkciu. Ak európske ustanovenia budú konzistentné, bude oveľa jednoduchšie, aby členské štáty dokázali rešpektovať princíp legálnosti. A preto ja podporujem iniciatívy Rady a komisie, keď chcú využívať príkladné znenie využívať smernice, a teda v smerniciach, možno neskôr aj v nariadeniach. Možno to bude viesť k navrhnutiu všeobecného európskeho trestného práva, ktoré bude možno niekedy nevyhnutné. To nie je v žiadnom prípade jednoduché. Ešte dôležitejšie, minimálne na teraz sa mi zdá, inštitucionálny aspekt, budeme o tom hovoriť neskôr, koherentnosť, konzistencia, dodržiavanie princípov legálnosti a iných princípov a najlepšie sa dajú chrániť, keď a trestné právo e, je povinne konzultované vždy, keď európske, e, európska legislatíva sa zaoberá trestnými, trestnými predmetmi. Ja myslím, že je dobré zložiť jedne, jednu centrálnu jednotku, či už to bude na rade, parlamente alebo komisii, ktorá by vnímala komplexný obraz o situácii trestného práva v EÚ. Táto jednotka by potom mohla vybudovať na základe skúseností e, a mohla byť zodpovedná za odbornosť v oblasti trestného práva, hlavne ak by mali spolupracovať s medzinárodnými výskumnými skupinami a zohľadňovať a rôzne akademické rady. Napríklad je projekt, ktorý neustále hodnotí legislatívne akty a návrhy na ich, na ich súlad s Európskym eh, manifestom o trestnom práve. Toto by mohol byť začiatok. Ďakujem pekne. Ďakujem, ďakujem pekne. No a teraz dostáva slovo náš tretí rečník John Spencer, profesor práva na univerzite v Cambridge. Potom bude veľmi eh, stručná diskusia s veľmi stručnými príspevkami. Ďakujem. Thank you, Madam Chairman. Thank you, Mr. De Jong. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán De Jong, za to, že ste ma eh, pozvali na túto veľmi zaujímavú konferenciu ja, je to pre mňa veľká čest, že som bol pozvaný v, európskych, v európskom práve a v európskom trestnom práve som amatér. Ja som profesor anglického trestného práva a anglického trestného poriadku. A myslím, že by som mohol ešte dodať, že som tak trochu heretikom v očiach mnohých mojich kolegov, pretože som bol súčasťou a členom týmu ktorý, ktorý tvoril projekt Koukos Europe. No a to bola myšlienka, ktorá bola veľmi zle prijatá nacionalistami v Spojenom kráľovstve. Interpretovalo sa to ako nejaké bruselské sprisahanie, ako nahradiť britské právo napoleonským systémom. Ako možno, možno niektorí z vás vedia, a tak parlament v Veľkej Británii začiatkom tohto roka prijal akt o Európskej únii na to, aby sa skomplikovalo v budúcnosti ratifikácia, ratifikácia zmien, zmien zmluvy a tým, že je nevyhnutné referendum predtým, než sa ratifikujú ratifikujú zmeny zlú vrátane Európskeho prokurátora. No a to ma odlišuje od akademikov, od právnikov v Európe, hlavne teda vo Veľkej Británii. Mnohí akademici majú myšlienky, ktoré E, sú zametané. Myslím, že ja som jeden z mála, e, ktorý e, pomáhal sformulovať myšlienku, ktorá bola taká hrozná, že sa dokonca zmenila ústava krajiny, tak aby v budúcnosti to nikdy nebolo akceptované. Taká jemnejšia verzia rezistencie na odolnosti Veľkej Británii, Veľkej Británii proti európskemu trestnému právu je dojem, že eh, common law v, v Veľkej Británii je nekompatibilné s právnym poriadkom a právom eh, Európy a preto nie je možné, aby fungoval jednotný systém, ktorý by bol vhodný pre obe strany. Ja si to nemyslím. Ja si dokonca ani nemyslím, že je to pravda, čo sa týka eh, trestoprávneho poriadku a vôbec to už nie je pravda, eh, čo sa týka trestného práva ako takého, o ktorom hovoríme na tomto vypočutí. Už eh, často sa hovorí, že základným, základnou črtou zvykového práva, čiže to je právo vo svete, ktoré vychádza z britského práva, je, že nie je kodifikované a je založené na precedentoch a rozsudkoch súdov. Je to trochu rozdielne od kontinentálnej Európy, kde e, splatia príslušné zákony a zákonníky. Ak, by to, ak to niekedy bola pravda, tak dnes už to pravda nie je. Dnes e, väčšina trestných činov vo Anglicku a Wales sú definované štatútmi alebo štatútom je pravda, že stále platí zvykové právo alebo niektoré trestné činy podľa zvykového práva a to znamená, že trestné činy eh, bez štatutárneho eh, základu. No a to je systém, ktorý vymysleli sudcovia eh, pred niekoľkými rokmi, no to aby dokázali definovať niektoré trestné činy na základe článku 2 nemeckého trestného poriadku tak ako to e, profesor Sacker definoval a spomínal pred chvíľou. No a dni e, väčšiny e, súčasných zákonov sú zrátané toho zvykového práva, pretože sa nahládzajú štatutárnymi trestnými činmi a zákonníkmi. tak trestné právo je súčasťou veľmi komplexných eh, trestných zákonníkov. Spojené kráľovstvo vypracovalo zákonný poriadok eh, alebo trestný, trestný zákonník eh, v koloniálnych časoch pre, pre, pre britské, britské kolónie. Čiže my sme trestné zákonníky síce vyvezli do zahraničia, ale doma sme ich nikdy neuplatňovali. No a Pravda je taká, že sa darí s menšími alebo s problémami e, žiť aj bez trestných zákonníkov, ale situácia je veľmi komplikovaná. No, neexistencia trestných zákonníkov znamená, e, že forma zvykového práva na britských ostrovoch a mm, na kontinentálnej Európe je rozdielna. No a čo sa týka podstaty, a tak ehm, rozdielov je veľmi málo. Čo sa týka všeobecnej časti trestného, eh, trestných zákonov, tak eh, pravidla týkajúce sa, týkajúce sa trestných činov, eh, páchania, sprísania alebo pokusov, tak tam nie sú nejaké veľmi zásadné principiálne rozdiely to znamená medzi e, zvykovým právom na britských ostrovoch a medzi právom kontinentálnej Európy. A keď e, rozdiely nejaké existujú, tak podľa mňa nie sú oveľa väčšie ako rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými právnymi systémami v rámci kontinentálnej Európy. A myslím, že rovnaká vec platí aj to, čo, čo sa týka rozsahu trestnej činnosti. Inými slovami, e, tak tí zlí ľudia, ktorí musia byť potrestaní za rovnaké trestné činy bez ohľadu na to, na akej strane Lamanského prílivu spáchal trestný čin. No a ďalej musím povedať, že nemyslím, že je nejaká inherentná zmena medzi, e, teda rozdiely medzi svetom zvykového práva kontinentálneho Európou v zmysle toho, čo Francúzi nazývajú trestnoprávna politika, napríklad e, princípy, podľa akých rozhodujú zákonodarcovia o rozsahu trestného práva. Právni teoretici tvrdia, že trestné právo by malo byť tým posledným nástrojom ultima ratio, ale v praxi e, vlády, hlavne v ostatných rokoch, vytvárajú nové trestné činy alebo rozširujú, rozširujú definície existujúcich no, veľmi ochotne bez nejakého plánu. E, počas prvých desetich rokov Eh, lebristickej vlády, ktorá bola zvolená v 97. tak eh, bolo defino- definovaných a novo vytvorených viac ako 3000 trestných činoch, činov. No a cynici tvrdia eh, s jedným dýchom, a tak ako povedal Cornelis de Jong, že politici vytvárajú nové trestné činy ako E, jednoduché riešenie, aby sa stalo, že niečo robia na riešenie toho závažného problému, ktorý, ktorému rozumie málo ľudí. Ak by ste chceli, aby som vymenoval e, tu najväč, ten najväčší rozdiel medzi e, trestným právom v Anglicku a Walese, teda zvykovým právom a trestným právom v kontinentálnej Európe, v krajinách, ktoré poznám, tak by som povedal, že vo všeobecnosti je najväčší rozdiel v tom, že naše zákony e, sú prísnejšie. Jednotlivé trestné činy sú e, širšie definované, napríklad e, vražda je definovaná širšie ako, ako inde. My ďalej radi vytvárame a trestné činy z nedbanlivosti, ako v iných krajinách. Ďalej maximálne, maximálne postihy eh, sú oveľa vyššie, napríklad 7 rokov za jednoduchú alebo normálnu bežnú krádež. A prečo to tak je? A ja som na to odpovedal, že pravdepodobne preto, že náš trestnoprávny poriadok veľmi komplikuje niekoho chytiť, takže ak niekoho chytíme, tak skutočne sme voči nemu veľmi tvrdí. No a náš systém prokurátora funguje na, na princípe discretion to prosecute, na rozdiel od Talianska alebo, Talianska alebo Nemecka, kde prevažuje princíp legálnosti. Ďalej e, máme princíp jury equity, e, závažná trestná činnosť, e, závažná trestná činnosť je rozhodovaná alebo o závažných trestných činoch a rozsudkoch rozhoduje porota pod vedením alebo proces vedie sudca No a po tretie, vo všeobecnosti naše súdy majú veľké právomoci pri odsudzovaní. Znamená to, že trestné právo v krajinách, kde platí zvykové právo, je také rozdielne od trestného práva v kontinentálnej Európe, že by bolo možné, aby Brusel vypracoval nejaký systém trestného práva, ktorý by fungoval na oboch, eh, oboch stranách. Myslím, že nie. Ak by Brusel sa snažil zaviesť politiku znižovania alebo zmenšovania rozsahu trestného práva alebo znižovania maximálnych trestov, to by e, bolo v konflikte e, s dôležitými, e, dôležitými črtami trestného práva na britských ostrovoch dnes, ale ja si nemyslím, že to, takýto bude rozvoj v, v blízkej budúcnosti v Európe. Zohľadom na ďalších rečníkov som sa spýtal, či sú nejaké všeobecné poučenia ktoré by ste sa mohli naučiť od Spojeného kráľovstva eh, v súvislosti s trestným právom na európskej úrovni. A myslím, že áno. V Spojenom kráľovstve máme tri právne systémy. Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko. No a na úrovni trestného práva sú medzi nimi veľké rozdiely. Napríklad eh, interrupcie interrupcie sú takmer nelegálne v Severnom Írsku, pričom sú eh, dostupné na vyžiadanie v Anglicku a Škótsku. V 17 rokov je vek nejakej sexuálnej zrelosti v Severnom Írsku, pričom 16 rokov je to v Anglicku. Keď sme príjmali prvú smernicu o obchodovaní s ľuďmi, tak e, zákony v Škótsku sú odlišné od anglických zákonov, ale aj napriek tomu e, sa nám darí dobre spolupracovať bez nejakých veľkých e, problémov, ak sa to dá uskutočniť na hraniciach alebo v rámci jednej krajiny, ktorej sú hranice, tak by to mohlo fungovať aj v Európskej únii. Ale tiež zdieľam skepticizmus, ktorý vyjadril Andrej Klip o potrebe prílišnej harmonizácii európskeho práva. Ja by som chcel povedať niečo z druhej strany, čo mohlo čo mohla Veľká Británia dať Európskej únii, a to je vzájomné uznávanie. U nás fungujú tri systémy a s niektorými rozdielmi v rámci trestného práva, ale vzájomne uznávame rozsudky našich súdov, No a to je, tak by, tak by Spojené kráľovstvo mohlo poučiť Európu. Myslím, že to bol náš nápad ako prejsť k vzájomnému uznávaniu. Ďakujem pekne. No a keďže máme málo času, tak eh, skutočne veľmi krátku diskusiu. Pán Albrecht chcel niečo povedať. Poprosím vás len jednu minútu. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve otázky. Budem sa snažiť povedať čo najstručnejšie. Prvá sa týka otázky kompetencie harmonizovať trestné právo momentálne. Vidím, že sa venujeme momentálne ustanoveniam v oblasti počítačovej kriminality, harmonizácii, ustanovení trestného práva. No a preto niekedy nie je celkom jasné, kde je prepojenie základných kompetencií a tiež je pomerne vágne vedieť, čo je skutočne tá cesta ako treba definovať ustanovenia trestného práva. Môžeme si možno pán Sacker povedal niečo presnejšie ako istým smerom, ale z mojich skúseností až doteraz vyplýva, že to nie je až také jasné. No a druhá otázka sa týka toho, že ako harmonizujeme trestné právo, tak samozrejme často to má riešiť špecifické otázky. No a ja sa pýtam, ak súhlasíte, že v mnohých oblastiach je to o prevencii a nie o harmonizácii trestného práva. Takže to sú moje dve otázky, ktoré by som chcel položiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Carmen, López a potom dostanú slovo naši experti. Ďakujem veľmi pekne. Albrecht to už povedal v našom prípade, sa bežne snažíme o prevenciu a o to nám ide aj v rámci legislatívy. Ja som bola spravodajkyňa pre ochranný príkaz, to sa týka žien, ktoré sú vystavené násiliu. No a bojovali sme s problémom, že e, v rámci definíciu, definície trestného činu a oproti žen, ženám e, v jednotlivých členských krajinách sú rôzne definície. No a okrem toho v niektorých členských krajinách vôbec žiadna definícia neexistuje. Takže už sme o tom hovorili, že potrebujeme presné, presné definície, treba presne vedieť, o čom hovoríme napríklad, keď sa hovorí o násilí. A rovnako chceme sa venovať prevencii. A to je veľmi tenký lat, pretože ak sudca alebo úrad má pocit, že ochranný príkaz je nevyhnutný, pretože existuje odôvodnená hrozba, nebezpečenstvo, a je ohrozený život ženy, tak eh, to bola diskusia a je tu aj o rôzne právne tradície. V niektorých krajinách sú trestné súdy, v niektorých krajinách za to zodpovedajú administratívne orgány alebo dokonca policia za ten ochranný príkaz a preto sa chcem spýtať jednu vec. Ja chcem sa spýtať, či by sme mali definovať delikt na európskej úrovni. To ešte nie je definované. A Európska rada delikty už definuje a presne sa hovorí, e, čo to znamená, keď hovoríme o násilí páchanom na ženách. Hovoríme o ochranných opatreniach, preventívnych opatreniach, Ja by som sa chcel spýtať, čo si o to myslíte. Ďakujem pekne, Carmen. No a teraz odborná. Ja som Anna B. a zastupujem tu právnu spoločnosť pre Anglicko a Wales. Ja by som sa chcela spýtať, ktorá, otázku, ktorá by možno mala byť zohľadňovaná v diskusiách v budúcnosti. A to znie, že ak tieto dôležité rozhodnutia sa príjmajú na úrovni EÚ, a myslím tým, že či je dôležitá e, kriminalizácia a či, členské, či trestné právo členských štátov musí byť harmonizované. Čo si myslia panelisti, akú úlohu e, by mali zohrávať e, ľudia správnej praxe? v tejto úvodnej fáze, keď hovoríme o definovaní politiky, ktorá bude viesť riadiť tieto rozhodnutia, akú úlohu by mali zohrávať ľudia z praxe v týchto počiatočných fázach, fázach keď, budú, keď budú dávať svoje vstupy. Teraz na začiatku. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som chcela, chcela požiadať našich panelistov, aby zodpovedali, kto by chcel začať. Dobre, ak niekto nechce začať, tak ja sa ujmem slova ako prvý. Ja zodpoviem otázky. A tak ako boli položené pán Albrecht, my ste položili takú dvojitú otázku o jednoznačnosti kompetencií na jednej strane a právnych aktov na druhej strane. Poprvé, takže teda kompetencie a či akty to robia európske inštitúcie, môže byť postavené na kompetenciách zo zmluv. Toto je bod, ktorý si zasluhuje pozornosť. Ja si myslím, keďže som z Nemecka a všetci viete, že Nemecký ústavný súd sa vyjadril veľmi jasne, tak viem, že ústavný súd je len jedný z viacerých alebo mnohých ústavných súdov v Európe, ale nie je príliš absurdné opierať sa o zmluvy a žiadať ich dodržiavania a podľa princípu atribúcie musíme eh, zisťovať a hľadať, eh, či nám zmluva dáva eh, možnosti. No a musíme sa pýtať, či proporcie alebo akty, ktoré boli prijaté, môžu sa o to opierať. Takže toto je otázka, ktorá sa týka zmluv. To musíme byť presný v rámci toho, ktoré boli vypracované. A vy ste hovorili, že sa tu hovorí o povinnosti a tie trestné činy musia byť definované presnejšie v smerniciach. No ako som už povedal, eh, minimum týchto trestných činov musí byť eh, presnejšie definovaných, pretože to je princíp legálnosti a právnosti sa uplatňuje aj na harmonizáciu a legalizáciu legislatívy. Čo ste povedali, prevencia trestnej činnosti je veľmi dôležitá a má väčší dopad na naše každodenné životy ako tresty. No a to môžem len zdôrazniť. Skutočne by to malo byť súčasťou hodnotiaceho procesu. Poprvé by sme sa mali snažiť, či je prevencia možná a ak je prevencia a nástroj prevencie, tak ich treba využiť prvé a ak to nebude fungovať, tak by sme mali pristúpiť a k trestom. A to je jedna z hlavných myšlienok ultima ratio a, a férového hodnotenia. No a pani Romero López, vy ste hovorili o, o násilí na ženách a, a chceme potrestať niečo, tak potom musíme jasne dať jasnú definíciu toho aj keď nemáme rovnaké definície, inštitúcie, keď sa to týka celých vecí, aj keď je tu väčšia potreba a dať jasné definície tohto bodu. No a posledná vec, pani správnej spoločnosti, skutočne, že ľudia z praxe, praxi by mali hlavne v pri hodnotení zohrá dôležitú úlohu. Je dôležité mať skúsenosti ľudí z praxe, keď hovoria a pýtať sa, či je užitočné trestať. Aké skúsenosti máme s niektorými konkrétnymi prípadmi. Takže v tejto oblasti nie len akademický a akademická obec, je to teda zastupujem akademickú obec, ale ľudia z praxe by mali predkladať svoje zlé vstupy. No a by sme mali hovoriť o nevyhnutnosti trestného práva. Je to súčasť procesu hodnotenia. Ďakujem veľmi pekne. A pán Lachty, nech sa páči. Tu. Ďakujem pekne. Iba pár bodov. Myslím si, že profesor Zatzger veľmi dobre zodpovedal otázky ja pochádzam z iného štátu, kde máme skutočne veľmi rozsiahly koncept trestnej trestnoprávnej politiky a to je vlastne súčasť celého toho procesu a musíme zohľadniť celý ten koncept tejto politiky. Preto by som chcel zdôrazniť, že dôležité je vyvinúť, vypracovať európsku trestnoprávnu politiku, nielen európsku politiku v oblasti trestného zákona. To je veľmi dôležité a aspekt eh, prevencie je veľmi dôležitý. A potom, čo sa týka ďalších vecí, ja by som chcel povedať, čo sa týka článku 83 lomeno 1, myslím si, že čo sa týka princípu subsidiarity, tak ten by sa mal stále zohľadňovať. Tie definície sú pomerne vágne, a myslím si, že je dôležité sa pozrieť v detailoch. lebo ten koncept trestných činov je tam príliš široko koncipovaný. Takže tu je ten princíp subsidiarity a proporcionality, ktorý zahrňuje princíp ultima ratio. Tu sa opierame o článok 83 A potom samozrejme dôležité je zadefinovať lepšie tú kriminalizáciu, ak sa to podarí, bude jednoduchšie to posúdiť, ale teraz je trošku taká zložitá situácia, to vágne. Profesor uh, Spencer. Ďakujem pekne, teraz profesor Spencer. Myslím si, že nemám čo dodať k tomu, tomu čo bolo povedané ohľadne otázky číslo 1. Čo sa týka otázky číslo 2, som prekvapený, som si vypočul, že násilie na ženách je vlastne legálne v niektorých členských štátoch EÚ. A ak to tak je, tak podľa mňa niektoré členské štáty musia rátať s tým, že budú odsúdené na e, Štrasburskom súde, sa musí vyplývať z charty, keď dochádza k takémuto zaobchádzaniu s určitými osobami. Čo sa týka ďalšej otázky, kde ide o tie samotné formulácie v rámci trestného práva. Tu sú veľmi dôležité veci a ja som si kladol otázku počas vášho príspevku, aké sú tu mechanizmy, ktoré by mohli zlepšiť celú situáciu. No, v súčasnosti prebiehajú viaceré kroky. Je tu Justice Forum, kde sú zástupcovia rozličných orgánov z rozličných členských štátov, kde diskutujú o svojich predstavách. Sú tam právnici samozrejme. Potom sú určité združenia a právnici z členských štátov EÚ, ktorí sa obrajú trestným právom a z iniciatívy pána De Angelisa vzniklo takéto združenie a aj mám tu čest, že môžem predsedať podobnej organizácii v Spojeném kráľovstve a my sme orgán, ktorý obsahuje rozličných právnikov. Snažíme sa eh, vyplňať rozličné dotazníky, snažíme si vymeniať skúsenosti. No a potom by som chcel povedať na záver, že komisia veľmi často objednáva rozličné štúdie a zadáva výskum. Väčšinou sa tým zoberajú rozličné orgány, ako aj univerzity, ktoré sa pýtajú ľudí z praxi rozličné veci a môžem povedať, že ja som bol spravodajcom pre niektoré tieto štúdie. Sú otázky, či tieto mechanizmy sú dostatočné a zdá sa, že to nie je úplne tak. Možno, že by sa malo viac vykonať, aby sa diskutovalo s ďalšími ľuďmi z praxe. Samozrejme dôležité je implementovať a vykonávať zákony a tu je dôležitý názor ľudí z praxe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim panelistom. Teraz by som chcela požiadať, aby zastupcovia Európskej inštitúcií prišli medzi nás a budú vytvárať posledný panel. Sa budeme zaoberať zavádzaním všeobecných zásad do praxe. Like to... Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás, panelisti. Chcel by som poprosiť, aby každý hovoril maximálne 10 minút, aby sme mali aj istý čas na záver, aby sme mohli zhrnúť toto veľmi zaujímavé vypočutie. Ako prvá dostane slovo pani Lotte Knudsen, ktorá je zástupkynia Európskej komisie. Nech sa páči. Máte slovo. Uh, Ďakujem pekne. Najprv som sa chcela poďakovať pánovi De Jongovi, že môžem vystúpiť na tomto fóre. Sme si vypočuli skutočne veľa povzbudzujúcich príspevkov. Toto poukazuje na to, aká je aktuálna táto téma. Dnes, keď vlastne dva roky už máme Lisabonskú zmluvu, a kde vidíme prvé výsledky tejto zmluvy a že tu zažívame nové obdobie rozvoja trestného, trestnej legislatívy v Európskej únii. Chcel by som sa najprv vyjadriť našemu oznámeniu zo septembra, kde ide o politiku EÚ v oblasti trestného práva, kde ide aj o implementáciu európskych politík a potom sa dotknem toho, ako komisia chce zabezpečiť koherentnosť v oblasti trestného práva. Čo sa týka nášho oznámenia zo septembra, komisia poprvýkrát stanovila určité úsmernia, ktoré sa týkajú trestného práva, nového rámca. Myslím, že to je nová príležitosť, ktorú nám poskytol Lisabon a takto môžeme prekonať určité fragmentácie, nedostatky, ktoré tam boli, keď tam ešte bol tretí pilier a že tam bude taký konzistentnejší prístup. Boj proti zločinu je veľmi dôležitý a občania určite očakajú viac krokov v tejto oblasti. A to vidíme aj vlastne v správe Alfána. Všetci vieme, že oblasť základných práv je veľmi, veľmi citlivá. Je to vec, ktorá spadá po členské štáty. Preto by sme mali postupovať obozretne. Trestné právo je taká oblasť, kde kompetencie členských štátov sú skutočne veľké. Myslím si, že je to asi jediná oblasť, kde sú najviac e, odzrkadlené tradície členského štátu a myslím si, že je tu, že predsa je tu článok 62, ktorý hovorí, že tieto tradície treba chrániť a zachovávať. Z tohto hľadiska potrebujeme mať jasné a transparentné pravidlá, ako chceme uplatňovať túto legislatívu. Pod Lisabonskou zmluvou sa situácia dosť zmenila. Je tu prechod k spolurozhodovaniu, potom je tu nová úloha člensk- e, Európskeho parlamentu, ktorý je, tak povediať, rovnocenným hráčom tejto oblasti. A potom je tu samozrejme aj súdny dvor. Na základe týchto zmien ale ostáva ten základ rovnaký, Máme tu chartu základných práv a máme tu dohovor Rady Európy o ľudských právach. Sú tu pravidlá, ktoré sa týkajú, ako konať, keď sa niek- obmedzuje niekoho sloboda. Sú tu stanovené limity pre tie kroky, ktoré môžeme vykonať. Charta bola vypracovaná pod, pod, pod, pod, pod podpredsedničkou Reding a myslím si, že tam veľmi jasná logika, kde sa prepojili viaceré témy do jedného portfólia. Toto je vidieť v našich politikách. Sú tu záväzné pravidlá pre našich občanov. No takto pristupme aj k trestnému právu na úrovni EÚ. Prečo sa naše oznámenie vzťahuje na článok 83 2? Ten všeobecný rámec a tie princípy, ktoré tu máme, samozrejme sa týkajú širšieho kontextu trestného práva. Myslím si, že dobré si pripomenúť, že už je tu určitý precedens z doby pred Lisabonom. Tu bolo environmentálne právo, ktoré sa týkalo znečistenia morí. Z roku 2009 to boli tie prvé nástroje, ktoré sa týkali trestného práva. Boli prijaté v rámci spolurozhodovania. Chcela by som poukázať, ako dobrú spoluprácu sme mali vtedy s parlamentom. Tieto dve smernice by mali byť teraz vlastne už implementované členskými štátmi a komisia vlastne sleduje, či došlo k transponovaniu alebo či je nutné to ďalej sledovať. A je možné, že tam budú ešte nejaké rozhodnutia súdneho dvora v tejto oblasti. Čo sa týka nášho oznámenia, my sme navrhli postup v dvoch takých krokoch. Ako povedali predrečníci. Nie je to rozpracované do detailov, ale chcel by som pripomenúť, že je to prvé úsilie, prvá sná. Je to prvýkrát, čo sa vlastne viaceré inštitúcie spojili, aby dali veci na jeden papier, do jedného dokumentu. A tento prístup vytvor, vytvára zákonnú metodológiu a toto sa týka jednotlivých sankcií a musíme zabezpečiť, aby sa efektívne implementovali politiky EÚ. Tie rozhodujúce princípy sme si už dnes vypočuli. Je to nevyhnutnosť, proporcionalita, subsidiarita a sankcie v oblasti trestného práva súvisia s trestnými činmi závažného charakteru. Musí to ostať ako posledná možnosť. Zmluva k tomu pristupuje svojím spôsobom a tu vystáva otázka, či takéto opatrenia sú nevyhnutné pre práve implementovanie politik, no a to je vlastne to, čo tu ide. A preto je dôležité analyzovať, o aké typy sankcií tu ide, ktoré by mali byť efektívne a či tam nie sú nejaké prekážky v rámci vymáhania. A sú tu aj samozrejme ďalšie kroky, kde je nutné posúdiť, aký typ opatrení nutné uplatniť tu sú isté limity. Sú tu minimálne pravidlá, ktoré sa týkajú sankcií, zemtlivé trestné činy. Je tu princíp legality, to už spomínali predrečníci. A potom sú tu princípy proporcionality a nevyhnutnosti. Toto sa týka výšky sankcií a typov sankcií. A ďalej je nutné mať štatistické dôkazy na to, aby sme stanovili minimálne pravidlá. Zároveň musíme mať informácie o rozdielnej situácii členských štátoch a musíme tu vedieť, aj aké sú deficity v rámci uplatňovania. Čo sa týka toho uplatňovania, tak to je veľmi zásadné. Tresty môžu byť súčasťou jednotlivých politík na európskej úrovni. Členské štáty samozrejme majú povinnosť zabezpečiť to, aby efektívne uplatňovali politiky EÚ, ale oni sami rozhodujú, ako to vlastne vykonajú. A tu je dôležité si upresniť, aké tie politiky chceme vykonávať a povedzme si, aj, čo robia členské štáty. Niektoré veci už spomínali, nie je nutné spomenúť, že európske zákony mali umožniť a uplatňovanie politik v harmonizovaných oblastiach a bude tu posudzovanie e, jednotlivých prípadov, kde sú nedostatky. Mohli som spomenúť tri príklady takýchto prípadov, ktoré sú veľmi relevantné v súčasnom finančnom kontexte. Jedna vec sa týka finančného sektora, už sa to vlastne spomen- spomenulo, v októbri komisia prišla s návrhom, ktorá sa týka sankcií pre manipulácie s trhmi a tzv. insider obchody. Znamená, že mal to byť balík, ktorý sa týka nedostatkov vo finančnom sektore. Potom e, podvody, to spomínali viacerí rečníci, podvody, ktoré sa týkajú finančných záujmov Európskej únie a to je naše hlavné zameranie a my plánujeme prísť návrhom roku 2012, kde budeme sa snažiť chrániť finančné záujmy EÚ. Takto sa prekonajú tie, tie nedostatky a diery v dohovore z roku 1995, ktoré sa týkajú ochrany finančných záujmov Európskej únie. Po tretie by som chcela spomenúť ochrany proti falšovaniu Totiž predložíme legislatívu budúci rok, aby sme posilnili celkovú dôveru v platovné prostriedky. Potom sú ďalšie harmonizované oblasti politiky, kde trestné právo by mohlo byť eh, určitým dobrým nástrojom. Všetky tie opatrenia by si ale vyžadovali ďalšie skúmanie, analýzu a v našom oznámení je uvedený dostatok príkladov. Teraz ešte si pozrieme inštitút emocionálne aspekty. Dôležitá je konzistentnosť, koherentnosť v rámci vytvárania legislatívy. To je jeden z našich cieľov. Čo sa týka DG Justice, tak e, tam sa uľahčil ten proces na úrovni komisie. Mnohými spôsobmi sme, tak povediac, umožnili ostatným sektorálnym službám, aby sa zaoberali tými možnosťami, ktoré sú v článku 83.2. Môžeme úsilie samozrejme koordinovať, môžeme poskytovať poradenstvo, hodnotiť skúsenosti. Takže my ako komisia sa snažíme zabezpečiť koherentnosť prostredníctvom rozličných skupín, pracovných skupín a naše generálne riaditeľstvo zabezpečuje to, že celá táto oblasť funguje prebiehajú tam kroky, pripravujú sa nové opatrenia a je tam aj systém časnej výstrahy o tom, aké opatrenia sa plánujú v trestnom práve v ich oblasti a potom Samozrejme, je tu možnosť to posudzovať, posudzovať koherentnosť v rámci celého procesu a vlastne môže sa to začať ešte predtým, ako sa vypracuje štúdia vplyvov. Takže je to také interné fórum pre internú koordináciu. Čo sa týka našich návrhov, ako iste viete, my pripravujeme štúdiu vplyvov, kde sa odôvodňujete návrhy a posudzujú jednotlivé možnosti, ako aj výber tých možností. Toto bude riešiť mnohé otázky, ktoré sa týkajú subsidiarity, proporcionality, ako aj ďalších základných princípov Myslím si, že toto, e, toto sa bude týkať opatrení v trestnoprávnej oblasti. My tu máme oznámenie vece, sme zopakovali, že vlastne je zásadné sa opierať o dôkazy a my sme povedali, že je dôležité zdôrazniť to odôvodnenie a vedieť, aké sú tu výsledky, aké sú tu štatistiky, aké je tu vnímanie právneho systému členských štátov a musíme postupovať na komparatívnom základe. Musíme analyzovať vplyv legislatívy a tú situáciu, ktorá existuje v členských štátoch, aké sú to rozdielne systémy sankcií, aké to môže mať vplyvy celkové. Myslím si, že tu prebieha veľká práca, je tu snaha rozšíriť celý tento prístup v rámci našich návrhov. Zároveň je tu snaha posudzovať všetky opatrenia. Máme tu určitý zoznam, kontrolný zoznam a e, je tu kvalitatívne hodnotenie na záver sa zaoberáme aj transpozíciou legislatívy v členských štátoch. Toto je veľmi zásadná úloha a my sme už zorganizovali workshopy, máme tu aj vlastné projekty, kde tu hodnotíme aj veci, ako je výklad a preklad jednotlivých dokumentov. Dôležité je mať implementačnú stratégiu, ktorá musí fungovať v rámci zmluvy. Máme tu taký postup v troch stupňoch. Máme tu expertné zasadania a workshopy, potom je tu monitorovacia fáza, monitoring, potom je to fáza uplatňovania, vymáhania. Som spomínala smernice o, o životného prostredia, ochrane životného prostredia, a sú to aj postupy pri porušení zmluv. Potom to, čo hovorila pani Latford, chceme vytvoriť aj e, odbornú skupinu, kde sa zamýšľame nad riešeniami na úrovni EÚ. A roku 2012 bude aj oznámenie, ktoré nám umožní zaoberať sa právnymi aspektami a sú to kľúčové právne otázky, ktorými sa nutné zaoberať, ich analyzovať a preskúmať potom tu ide o súhru rozličných sankčných mechanizmov, trestná zodpovednosť právnických osôb. Musíme sa zaoberať rozličnými definíciami. Musíme sa zaoberať primeranými sankciami. To sú oblasti, kde možno intenzívnejšie konať, aby sme to rozpracovali do detailov Samozrejme, ďalšia vec je kvalita legislatívy. Dôležité dosiahnuť kvalitu spravodlivosti. Ľudia z praxe potrebujú právnu jasnosť, istotu. Dôležité je to uplatňovať správnym spôsobom. Je tam príliš veľká flexibilita v rámci výkladu. Rovnako dôležité je to pre členské krajiny, ktoré musia transponovať smernice. Potrebujú vedieť, aké sú ich ciele. Chcem spomenúť, že plánujeme rôzne štúdie, dve k environmentálnemu e, právu. Chceme preveriť sankčný systém. Chceme reagovať na rôzne tu vyslovené obavy, takže bude oveľa viac týchto vecí so snahe pochopiť dopad týchto vecí. A... Takže záverom dúfam, že tieto veci vám ukázali, že komisia dokáže pomôcť ďalšiemu rozvoju tejto politiky koherentná politika prinesie pridanú hodnotu. To je naše presvedčenie. Efektívna tiež implementácia politik EÚ. Trestné právo je, veľk, je súčasťou veľkého oceánu európskeho priestoru spravodlivosti. Potrebné sú určité minimálne pravidlá k procedurálnym otázkam, ochrana obetí a tak ďalej Myslím si, že je na čase musíme rozvoj, rozvinúť spoločné chápanie hlavných princípov trestného práva a preto veľmi vítame úsilie pána De Jonga a vášho výboru skúmať tieto pojmy. Je to veľmi dobrá, dobrý prínos a budeme určite napredovať tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Ostropolský nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. A ďakujem tiež výboru aj za túto možnosť hovoriť v mene polského predsedníctva a za radu. Áno, koherentný prístup k trestnému právu bol vždy veľmi dôležitý. V rade požiadali ma, aby som tu hovoril o pravidlách z roku 2009, pokiaľ ide o trestné právo, ale kým sa k tomu dostanem, chcel by som pohovoriť o vývoji v roku 2002, hneď po zavedení Lisabonskej zmluvy, snahe ukázať určité prvky, prístup k problémom, ktoré vyvstali v tom období bolo ich naozaj veľa. A e, boli prominentné. Otázka postihov i iné témy, ktoré vám budem e, ilustrovať na svojich priesvitkách. Verím, že nám pomôžu preniesť sa touto prezentáciou závery rady z roku 2002, tým by som rád začal. Nie je to náhodný dátum, bolo to krátko po vstupe do platnosti zmluvy eh, z Amsterdamu, no a noviniek, ktoré sa stali realitou v oblasti trestného práva v EÚ. Určite si uvedomujete, že harmonizácia, zbližovanie e, trestného práva. Aj teraz, keď sa pozrieme napríklad na dohovory Rady Európy v tejto veci, vidíme, že ne, e, sa netýkajú trestov, hoci je tu aj dohovor o falšovaní napríklad liečiv, zneužívaní Vôbec tu nie je téma trestov, takže Európska únia tu naozaj je priekopníkom v tejto oblasti. A to platí aj po vstupe do platnosti eh, Lisabonu, kde si členské krajiny uvedomujú, že je tu potreba zmieriť rôzne tradície členských krajín a súčasne zachovať koherentnosť flexibilitu. Toto doviedlo radu k záveru, že koherentný prístup je potrebný a hlavné elementy tohto prístupu boli v prvom rade tie, že ten prvý krok pri posudzovaní budúcej legislatívy by mal byť posudzovanie toho, či vytvorenie efektívnych, proporčne primeraných e, trestov bude e, postačujúci, alebo či budú, by tu mali byť detailnejšie úpravy, menovite zavedenie konkrétnych trestov, postihov, úroveň trestov boli, bolo navrhovaná práve v, rok, práve v týchto záveroch z roku 2002 to by mal byť určitý návod pre budúce postupy. Dôležitý e, doplnok. Ako vidíte, toto spriesvití e, boli 4 takéto konkrétne úrovne, ale e, dôležitý doplnok bolo to, že nič by nemalo zabrániť členským krajinám ísť ďalej. Minimálna úroveň trestov by mala byť naozaj taká, kde členské krajiny by nemohli dalo by to teda ďalej e, rozvinuté a striktnejšie. Takže toto bol začiatok tohoto príbehu na, v rade, pokiaľ ide o rozvíjanie určitých prvkov koherentnejšieho prístupu trestného práva. Ďalší krok potom v roku 2006 po dôležitom rozsudku Európskeho súdneho dvoru týkajúce sa znečistenia e, z lodí. Environmentálne právo to bolo potom rozhodnutie, o ktorom to rozhodoval súdny dvor, ktorý jasne ukázal, že Európska únia teraz môže príjmať trestné e, postihy e, mimo e, trestnej spolupráce a teda tieto trestné predpisy môžu byť súčasťou nástrojov iných nástrojov, kde úloha bude zabezpečiť efektívnosť týchto nástrojov. Toto určite dáva riziko nekoherentnosti obavy chaos, z chaosu a fragmentácie, ak tieto predpisy boli rozvíjané mimo e, odborníkov, ktorí predtým sa tým zaoberali a ktorí boli teda zodpovední, e, a že by to boli e, ľudia z úplnených oblastí a prevzali by toto bremeno vlastne výnimočné bremeno e, prípravy trestnoprávnych predpisov. V roku 2006 špeciálne ustanovenia, ktoré prijala rada, zamýšľajúce to, že všetky návrhy týkajúce sa trestných predpisov by sa mali odkazovať e, do pracovnej skupiny, tzv. drojpenovej skupiny trestné pozmenenie už v prvom štádiu, aby sa zabezpečila koherentnosť, všeobecne koherentný prístup. To opätovne boli obavy e, rady v tejto oblasti. Tentokrát by som povedal, že na procedurálnej úrovni. No a z, e, finálny dokument, ktorý, ktorý, na záver dokument, na ktorý som sa mal, chcel zamerať, závery rady z roku 2009 k, predpis, k modelovým predpisom o, o trestnom práve. Možno by som mal uh, hovoriť o celom návrhu, pretože to je indikatívny návrh. Tieto modelové e, predpisy boli pred, prijaté pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. E, Pre trestné právo tým získava novú úlohu. Európske politiky, pokiaľ ide o ďalšie, ďalší rozvoj z, pohľadom, z pohľadu rady bolo osobitne dôležité prezentovať a poskytnúť pohľady alebo smery, ako by trestné právo malo byť ďalej rozvíjane. Konštatovali sa tri dôležité výhody, menovite uľahčenie rokovaní, zameranie na podstatu určitých predpisov, zvýšená koherentnosť, uľahčujúca transpozíciu do národných zákonodarstiev, právna interpretácia. Tieto predpisy sa dajú založiť na vopred dohodnutých, spoločne dohodnutých prvkoch a usmerneniach. závery rady môžem povedať, že sú pozostávajú z dvoch dôležitých častí. Prvá sa týka všeobecných e, otázok prístupu k trestnému právu. Sú to prvky, ktoré už boli spomenuté v minulých prezentáciách. Myslím si, že tie sú v súlade. V prvom rade e, podľa rady trestné právo by sa malo zavádzať len s ohľadom takým, kedy sú trestnoprávne postihy poslednou e, inštanciou alebo e, prostriedkom. Všetko má byť teda v zmysle subsidiarity a proporcionality. A v neposlednej miere som zdôraznil, že pridaná hodnota by mala byť dobre vyhodnotená, kým sa príjme rozhodnutie ísť s, s návrhmi ďalej. Toto je osobitne dôležitý prvok, berúc do úvahy to, že tá variabilná geometria v rade 24 krajín môže sa zúčastňovať na týchto nástrojoch. To neplatí napríklad pre iné nástroje, kde napríklad tie e, prichádzajú zvonka, napríklad hlava 6, kde Všetky členské krajiny musia participovať. To je už takmer záver mojej prezentácie. Nepôjdem do podrobnosti. Množstvo dôležitých prvkov eh, eh, je obsiahnutých v týchto záveroch a to nám poskytuje detailný pohľad eh, na to, ako po predpisy o najdôležitejších prvkoch trestnoprávnej dimenzie by mali byť rozhodnuté a to sa týka prvkov, ktoré tu spomínam. Jedna z vecí, ktoré chcem spomenúť, e, pokiaľ ide o e, postihy, sa tu spomenulo, že by to malo byť to malo poskytnuté s závermi z roku 2002. Môžu ísť však členské krajiny ešte ďalej. A myslím si, že tomu, to, tohoto bodu sa môžeme dotknúť v diskusii. Ak si želáte, takisto na pozadí toho, čo povedala pani Ludford ráno, pokiaľ ide o otázku eh, nedbanlivého správania. Tieto úvahy eh, sa odzrkadľujú už v návrahu tohto dokumentu. Veľmi jasne sa ukázalo, že by mali byť iba byť začiatkom a rada by mala ísť ešte ďalej, ďalej rozvíjať a, a, a e, do detailu dotiahnuť tieto veci. Ďalej potreba jedného dozorného orgánu je to otázka diskusí. Prvé reakcie však boli v tejto veci skeptické. Myslím si, že takéto riešenie by bolo byrokratické vytvorenie jedného orgánu. Lotte však výborne odprezentovala to, čo v tejto oblasti robí komisia pri príprave týchto nástrojov v neskoršej fáze. Právne služby rady ako takej sekretariáty sa postarajú o správnu prípravu modelu Takže by som povedal, že minimálne doteraz tieto problémy neviedli k problému v praxi. Sú tu však iné ešte otázky, definície. To však nie je na základe úrovni modelových predpisov. Takisto môžeme zdieľať skúsenosti z našeho členského krajiny, kde, ktoré sú veľmi rozdielne. Je tam jedna jednotka, ktorá sa stará o legislatívne postupy nástrojov, ktoré sa navrhujú a inak je ale na každom ministerstve, na každom oddelení postarať sa o korektnosť. Teraz skončím svoje úvahy. Mám tu už pokyny. Je mi ľúto, ale viete, že tlmočenie za chvíľu skončí. A ešte jeden rečník, je mi veľmi ľúto. Takže musíme skončiť naozaj, viete, na čas. Pán Antonio Krajola, Krajola, vedúci oddelenia B3 právnej služby EP. Ďakujem za toto vypočutie a prizvanie nás právnej služby veľmi praktická otázka, ako právna služba môže zabezpečiť efektívnejšiu pomoc výboru LIBE, pokiaľ ide o trestnoprávne postupy. Viete, že trestné právo je jedno z najcitlivejších oblastí, kde harmonizácia a aproximácia sa môže diať na európskej úrovni. V Európe máme právne tradície, ktoré sa v mnohých ohľadoch rozlišujú a určité právne postupy nie vždy postupujú, zodpovedajú očakávaniam. Tá kultúra je tu veľmi dôležitá a treba to brať do úvahy pri posudzovaní. Hoci väčšinou pracujeme, ako viete, po francúzštine či angličtine. Právna služba v svojej činnosti sa zúčastnila na rôznych zasadnutiach, technických trialogoch, pokiaľ išlo o množstvo legislatívnych postupov v oblasti trestného práva. Rad Rád by som citoval, že právne postupy e, sú vlastne prvými dvoma krokmi e, aproximácie e, právneho postupu sú tu dve smernice v tejto súvislosti. Ďalej sme našu právnu pomoc poskytli v oblasti materiálneho trestného práva, pokiaľ ide napríklad o boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Vychádzajúc z toho, normálny postup ktorý sa momentálne rešpektuje pri konzultovaní právnej služby, rozhodnutia predsedníctva Európskeho parlamentu e, z 28. januára 2004 sú rozhodujúce predovšetkým, pokiaľ ide o článok 1 tohto rozhodnutia. Predsedovia výborov a spravodajcovia v spolupráci s projektovými týmami môžu predložiť písanú požiadavku na vypracovanie právneho stanoviska. Pokiaľ ide o budúcu pomoc našej služby výboru LIBE, môžem hovoriť len na základe minulých skúseností, keď sme pomáhali viacerým výborom, predovšetkým LIBE, Júri, FAM a PETI. No, čo sa týka legislatívneho postupu v LIBE, tak eh, jeden hlavný element eh, sa zohľadňuje, alebo zohľadňuje ten fakt, tento výbor sa zaoberá mnohými vecami, ako rôznymi legislatívnymi postupmi z minulých rokov. No a No a praktický návrh, ktorý sme robili v výboru LIBE, tým, že sme aktívne sa zúčastňovali zasadnutie, to je najdôležitejší prvok akéhokoľvek projektu, e, ktorý by ľudia chcel realizovať. Často sa stáva, že člen, členovia výboru Libe sú konfrontovaní s novými a zaujímavými otázkami, ktoré sa dajú riešiť len po adekvátnom čase pre právnu analýzu. A to platí aj v prípade, kde odpoveď sa zdá na prvý pohľad jednoznačná. Ale nič nie je úplne jednoznačné keď sa zaoberáme inovatívnymi návrhmi a takými citlivými otázkami, ako je napríklad tá imigračná politika, šengenské otázky a tak ďalej. Právny servis je presvedčený o tom, že pomoc poslancov musí byť dôležitá nielen vtedy, keď sme požiadaní o, po, o stanovisko, ale aj neformálnou a ústnou pomocou a odpovediami na otázky na mieste. A to znamená presnejšiu špecializáciu členov právneho servisu. Na jednej strane sa snažíme zriadiť praktický prístup a účinný a na druhej strane musím povedať, že naša jednotka aj pre trestnoprávne otázky a stále sleduje legislatívne programy tým, že zriadíme 5 a postupov pre každý proces v rôznych parlamentných výboroch. Aj dĺžky iný. No a tu je právna analýza vypracovaná na, na základe legislatívneho návrhu a tak s cieľom a obsahom zameraným na návrh, na ďalšie elementy ako je subsidiarita, proporcionalita, rešpektovanie základných práv, no čo sa týka kriminálne trestného zákona, tak všeobecné princípy, ktoré spadajú po trestné právo. No a táto právna analýza ďalej je doplnená, ak sa objavia problémy počas legislatívneho postupu a trvá a zohľadňuje to naše, našu postivnú, možnú účasť na, za zasadnutiach, ktoré zorganizuje spravodajca alebo trialógoch. Takže ja vás môžem len uistiť, že v súčasnosti právna služba zriadila metódu a postupy na to, aby sme poskytovali takúto efektívnu pomoc. No a z tohto dôvodu môžem povedať, že právny služ, právna služba má vybavenie na zaistenie toho, aby všeobecné princípy trestného zákona boli dodržané. Avšak nemôžeme povedať, že právni mysleli sa zaoberať týmito otázkami. Niekedy nemá dostatok eh, ľudských zdrojov na to, aby sme sledovali všetky, eh, všetky postupy o trestných záležitostiach, keďže musíme sledovať aj eh, veci, ktoré sa týkajú iných tých Schengen, azyl, migrácia, súdna spolupráca, policajná spolupráca. A to je rozdielne od situácie, ktorá je na Rade a komisii. Je dôležité rozlišovať medzi oblastiami aproximácie trestného práva a oblastiami na zaistenie adekvátnej špecializácie v rôznych oblastiach trestného práva. A táto špecializácia sa dá urobiť len pre adekvátnych pre adekvátnych poslancov a pri, teda členov a, te, personálu s príslušným školením. No a príležitosti na tréning dobrej kvality už existujú a to sa využívajú aj naši právnici na to, aby získali získali nové poznatky. Z praktického hľadiska právna služba samozrejme je otvorená a zohľadňuje všetky návrhy, ktoré dostane výbroh Libe. My chceme zorganizovať eh, stály kontakt s našimi kolegami zo sekretariátu Libe, aby eh, sme dobre eh, pripravili ďalšie návrhy na co. Bolo by to tiež veľmi dôležité vykonať nejakú nadväznosť na, pri našej pomoci na prepracu výborov a rovnako chceme zaistiť výskum rôznych aspektov kriminálneho a trestného práva, trestnej spravodlivosti a to zaistí rýchly prístup k informáciám týkajúcich 27 národných právnych poriadkov a následne aj možných právnych problémov, ktoré súvisia s kompatibilitou navrhnutých, navrhnutých opatrení. A ja chcem ešte zdôrazniť, že ak bude predložená formálna žiadosť o právnu pomoc, tak um, dôsledok bude taký, že dokumenty, ktoré právny servis vypracuje, by mohli byť považované za právne stanoviska podľa článku 4, podľa nariadenia 1049, no a následok by bol taký, že verejnosť môže mať prístup k týmto právnym stanoviskám. A to na základe zákona rozsudku Turko. Možnosť formálnej a rýchlej právnej pomoci je stále otvorená na istom základe. Hlavne, čo sa týka otázok, ktorých právna služba už sa vyjadrila. No a na záver ďalšie užitečná forma právnej pomoci, ktorú môžeme po, po, poskytnúť členom LIBE, je informovanie o rozsudkoch súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva na to, aby sme poslancom dali právne nástroje, ktoré sa týkajú hlavne všeobecných princípov, ktorými sa riadi trestné právo a ochrana ľudských práv. A na to, aby som zhrnul možné odpovede, tak na možné otázky, tak poviem, že skúsenosti z minulosti nám ukazujú, aké metódy treba využívať na zaistenie efektívnejšej právnej pomoci oblasti trestného práva. To znamená, že musíme neustále sledovať legislatívne No a zavretá spolupráca s ďalšími službami je dôležité na zaistenie právnej pomoci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz rád odpoviem vaše otázky, ak nejaké budú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne máme veľmi málo času. Za chvíľu nebude aj tlmočenie kamer, Lomeno López a Sarah Latford sa chceli niečo spýtať, niečo povedať. Skutočne vás poprosím o maximálnu stručnosť a potom požiadam, aby naši panelisti odpovedali stručne na otázky. Čo sa týka proporcionality a nevyhnutnosti, poslanci Európskeho parlamentu sa stretli s veľkými problémami, čo sa týka preventívnej legislatívy, hlavne s ohľadom na boj proti terorizmu. A hlavne keď je nevyhnutná európska legislatíva, a pretože my podpisujeme zmluvy s novými krajinami, napríklad eh, s mnohými, napríklad z USA, kde tematika s Európou nie je vyriešená ani v samotných členských štátoch. No a preto s tým máme veľké problémy. Hlavne čo sa týka hodnotenia nevyhnutnosti a proporcionality. Ja som tieňovou spravodajkyňou pre register európskych pasažierov a je právny posudok, že treba zachovávať súkromnú sféru, ale toto je obmedzené bezpečnosťou osôb. Nevieme celkom presne, aké skutkové podstaty trestných činov by takáto legislatíva mala. Organizovaná zločinnosť, ešte nemáme konkrétnu predstavu o tom, aká je pomernosť, pretože informačné zdroje No a chcel by som sa obrátiť na komisiu, pretože tí majú ten správny návrh, táto téma to mala zhodnotiť, pretože ani v členských štátoch nie je prevencia a trestné zákonníky sú veľmi meškajú za udalostiami. Ďakujem, ďakujem. Sala Atford, tiež poprosím stručne, ďakujem predsednička. Ja len dúfam, že toto bude začiatok a nie koniec veľmi dôležitého hodnotia a výmeny informácií medzi troma inštitúciami. A potrebujeme maximalizovať spoluprácu medzi jednotlivými službami parlamentu a všetkých našich inštitúcií. No a ja viem, že rada veľa množstvo kontrol, komisia tiež. Komisia mohla byť možno trochu proaktívnejšia. No a ako viem, že je tu vyjadrenie pre zápisnicu rady, keď rada prijala tie závery. Bolo to vyjadrenie zápisnice a že komisia považovala to za predčasné a zohľadná na interpretáciu článku 83 to je zaujímavé. Myslím, že nejaké napätia v tejto veci mňa by zaujímalo viac v blízkej budúcnosti dovie sa o tom, čo je za vyjadrenie komisie. Ja som pochopila, že pán zástupca polského predsedníctva sa vrátil k záverom z roku 2002 a hovoril, že nič nezastaví členské štáty. Vážne, že sa hovorilo o postihoch, ale pán Nielsen hovoril o možnosti, že ak niektoré členské štáty postihujú záverné správanie, ktoré nemôžu postihovať eh, nedbanlivosť, No a ja som včera v noci konečne predložila žiadosť o vyšetrenie do snemovne lordov pre kriminálny postup EÚ. To je veľmi dôležité, dôležitý zákon, ale ja som zistila napríklad, že nová smernica o nelegálnom obchode záväzuje členské štáty, aby prokurátor nezávisel, nezávisel, nebol závislý od podania obete a to, a to je skutočne veľmi zásadné opatrenie, ktoré podľa mňa sa dostáva do procedurálnych aspektov. Ja na záver poviem, že toto vypočutie ma veľmi teší, ale je to len začiatok z práce, ktorú musím vykonať medzi štyrmi všetkými inštitúciami. A ja si myslím, že to je jeden z najdôležitejších bodov. Mali sme veľmi málo, málo času. Pán Príba je tu tiež v miestnosti a rád by požiadal o slovo. No a ja teraz sa po, požiadam o to, aby on zodpovedal otázky, ktoré boli zamerané na komisiu a potom dáme slovo aj ďalším e, rečníkom. Nemôžeme urobiť nič iné. Pán Príba, máte slovo ako prvý a potom dostanú slovo zástupcovia Ďakujem pekne. Nechcel som tu nejako vystúpiť, nejako rozsiahlo, ale chcel by som povedať pár vecí k tejto veľmi zásadnej diskusii. Vlastne všetko povedala už komisia, sa týka vnútornej, vnútornej záležitosti. Prvý bod, ktorý som chcel povedať, že pred dvomi rokmi vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti a teraz vlastne máme konkrétne príklady legislatívy v tejto oblasti. To teda znamená, že mali by sme pomaly začať a prechádzať od takých všeobecných úvah, ktoré musia rozhodne pokračovať. Mali by sme to skôr tak prepojiť s tým poučením z e, jednotlivých legislatív v tejto oblasti, kde ide o smernici, ktorá sa týka zneužívania detí a boja proti obchodovaniu s ľuďmi to vidíme ako také prvé predbežné skúsenosti a máme tu teda situáciu, kde napriek tomu, že chápem, že členské štáty sa zdráhajú e, sa zdráhajú, aby Európska únia zasiahla do ich suverénnej oblasti, je nevyhnutné, aby spoločenstvo vypracovalo legislatívu v niektorých oblastiach. To znamená, že tu je dôležité veľmi rýchlo prijať takúto legislatívu, je nutné má tu legislatívu, ktorá sa týka boja proti obchodovaniu s ľuďmi, takže aké je poučenie z celého procesu? Treba mať také všeobecnejšie usmernenia. Máme tu oblasti, kde členské štáty a vy ste požadovali, aby sme pokračovať ďalej, ale zároveň musím zabezpečiť veľmi kvalitnú legislatívu v tejto oblasti, ináč by sme to mali riziko, že budeme ešte viac kritizovaní. Preto tie štandardy pre legislatívu sú skutočne vítané a mali sme sa mali by sme zabrať tomu, aby sme tu mali legislatívne záležitosti, ktoré mm, by boli, mohli byť nejako prepojené sociálnou politikou. To je ďalšia vec, ktorá by sa mala riešiť, ale niekde inde usmernenia sú dobré, mali by sme ich mať, ale na druhej strane mali by sme byť obozretní a by sme sa nejako neviazali na nejaké všeobecné úsmernenia, kde by mohla byť zložitá situácia v budúcnosti. Keby sme chceli teda ďalej pokračovať, aby sme predchádzali konfliktom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Ostropolsky. Ďakujem pekne. Iba rýchlo. Musím povedať, že je tu otázka konvergencie v rámci trestného práva v Európskej únii. Počuli sme dnes o tom do obeda dostatok. Týka sa to aj tretich štátov. A myslím si, že je tu možnosť konať v hľadnej budúcnosti. Je to asi lepšie ako harmonizovať nejako definície. Možno, že bolo lepšie s touto cestou, ako som hovoril. A musíme minimalizovať riziko, musíme tu mať dostatok procedurálnych zábezpek, musí byť právna istota a nie ísť cestou harmonizácie. Čo sa týka inštitucionálneho napätia, ktorému došlo prijatím záverov rady, nemyslím si, že po dvoch rokoch tu dochádza je teda na mieste sa vrátiť späť Pozrieme si usmernenia rady. Je to cenný príspevok a základ pre ďalšiu prácu. Čo sa týka aktuálneho návrhu komisie o manipuláciách na trhoch, je to v súlade s tým, čo navrhla rada. Takže pozrieme sa na to. a zamerajme sa na to, čo je podstatné. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Iba stručne. Vítame spoluprácu s ostatnými jednotkami inštitúcií. Toto je zásadné pre legislatívny proces. Vykonali sme presnú analýzu a zaoberáme sa proaktívnym prístupom. Chceme byť v kontakte so spravodajcami, chceme pravidelne diskutovať o problémoch, ktoré mohli vzniknúť. Napríklad Položme si tú otázku tak, ako, to, ako ju položila pani Romero López. Ide o prevenciu zločinom. Mali sme už internú diskusiu v rámci našich služieb. Tu išlo o článok 84 smluvy, Ide o prevenciu pred zločinmi a ide o to, že kto mal mať tie kompetencie. Doteraz sme tu neprijali žiadne opatrenie. Možno, že by to bolo dobré, by sme to mali aj výmenu informácií medzi našimi službami, medzi parlamentom, radou a komisiou. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Hovorí pani predsednička, isté bude ďalšie vypočutie spolupráci v tejto oblasti. Už sme sa trošku omeškali. Ešte by som poprosila pána De Jonga, aby predniesol záverečné slovo. Ďakujem pekne. Musím sa ospravniť tlmočníkom. Je výborné, že ešte tu sú. Preto nebudem hovoriť o všetkom, čo som počul dnes do obeda. Sú tu viaceré veci, ktoré boli aj pre mňa nové, čo sa týka toho elementu hodnotenia. A myslím si, že je dôležité veľmi e, pozorne sa pripraviť na novú legislatívu, je lepš- dôležité lepšie využívať aj existujúcu legislatívu. A preto by som sa obmedzil iba na to, že by som povedal tieňom spravodajcom, že vypracujem dokument cez Vianoce. Bude to určité spracovanie všetko toho, čo sme počuli dnes do obeda. Budú tu tie línie, ktoré sú známe teniem spravodajcom. Myslím si, že je dobré tu mať aj konzultácie. Takže myslím si, že vo všeobecnosti môžeme tu mať návrh. Môžeme začať prácu. Teším sa na to. Ďakujem pekne aj pani Latford. Uh, Sme veľmi vďační našim tlmočníkom, že tu sú. Ďakujeme aj im, aj účastníkom.